Uh, dear friends ladies and gentlemen let us start let us start uh, well one person after another Začním, pri, začneme prichádzate uh, pomaly o pár minút bude viac než teraz teraz je dobre radi by sme nie prvýkrát tu v parlamente privítali pána komisára Mojedasa. Ste tu znova. Naša téma na dnešné ráno je aktuálna situácia v európskej výskumnej politike. Rád by som informovať, že pán komisár odprezentuje priority komisie v oblasti výskumu inovácií ako aj prvé výsledky Horizont 2020. Je to veľmi dôležité. I nedávno oznamený mechanizmus vedeckého poradenstva. Správil som s pánom komisárom veľa času v mene diskusí za výbor ITRE. Diskutovali sa dôležité témy i pán podpredseda bol na týchto diskusiách, takže mali sme dobré diskusie o budúcnosti inovácií i niektoré dôležité poznámky pre 800 ľudí e, z celej Európy. Pán komisár, e, určite bude mať i ďalšie poznámky. Carlos, nech sa páči. Thank you very much. Thank you. Ďakujem. Pán predseda, za to, že môžem dnes byť tu. Už je tu takmer august. I tak ma veľmi teší, že som tu s vami po tretíkrát, pokiaľ sa nemýlim. Dnešný môj, dnešný moja, moja predstava je povedať vám po 8 mesiacoch e, načúvania vašim Mm, námietkám, načúvania všetkým aktérom, vedcom, viacerý, po viacerých stretnutiach s členskými krajinami, s národnými parlamentami. To, čo som videl a čo sú priority, ktoré treba predložiť a ktoré s vami chcem dnes diskutovať i v budúcnosti. Pretože mnohé z tých bodov sú veci na diskusiu, veci, kde sa chcem od vás poučiť, ísť snáď iným smerom po tom, čo sme, počuli vaše vklady. Sú to časy veľmi zložité vo všeobecnosti tu v Európe. Pozriem sa na to, e, čo sú najväčšie prínosy týchto 8 mesiacov, pokiaľ ide o vedu, inovácie a výskum Pozeral som sa na celú tú rozmanitosť e, ako na niečo pozitívne, ako, ako prínos, nie ako negatívne. Pretože to je prínos pre budúcnosť. To je ten veľký e, tromf, pokiaľ ide o naše, naše presvedčenia, naše portfólio, pokiaľ ide o rast a e, rozmanitosť. To je základný prínos pre nás. Každopádne tri veľké výzvy, ktoré vnímam, pokiaľ ide o vedu a inovácie. Prvá, ako viete, často to opakujem, nie sme veľmi dobrí v pretavovaní výsledkov výskumu na trh. Veľa sa o tom hovorí, ale čo e, s tým urobiť? Druhá vec e, je obava, že v určitých oblastiach výskumu vedy, ak aj najviac podporujeme vedu, e, v určitých oblastiach pokrivkávame pri podpore tej najlepšej vedy. Musíme sa e, starať o základný výskum, aby sme boli najlepší vo všetkých oblastiach. Vo všetkých oblastiach totiž najlepší nie sme. Po tretie potom mali by sme viac politickej váhy klásť na vedeckú diplomáciu, na našu váhu Európy ako, ako priekopníka vedy v Európe. Naozaj e, robíme menej, než by sme mohli, pokiaľ ide o vedeckú diplomáciu. Strat, stratégia, ktorú sa snažím predkladať, je totiž presne to. riešiť tieto tri problémy. Ten prvý teda, pre, pretaviť veci do výrobkov, do trhu, všetko to, čo vedomostne dosahujeme. Druhá potom, e, byť najlepší e, globálne a, a takisto ten tretí bod, e, diplomacie. Takže chceme sa otvoriť vede, otvoriť svetu, pre mňa je toto základ toho, čo, som, chcel, čo by som chcel dosiahnuť. Vízia na tých 5 rokov je tá, mať na pamäti túto otvorenú inováciu, otvorený svetu, otvorená veda. To sú moje heslá. Čo tým vlastne myslím? Čo to je otvorená inovácia, čo to je otvorená veda a čo to je otvorený svetu? Myslím si, že pokiaľ ide o otvorené inovácie, má, moja vízia je o tom, e, že či Európa má schopnosť využiť výsledky európskeho výskumu a inovácií. Spôsob, akým vnímam tento problém, a tu vidím aj riešenie, už tak to je schopnosť zmeny, zmeny e, legislatívneho rámca. Ako môžeme e, sa pozrieť na e, legislatívu, na zákonárstvo, na jeho proces, ktoré trvá, ale technológia je ešte rýchlejšia pozrieť sa na dve veci. Prvá vec, ten tech refit, ako to ja volám, a druhý spôsob, e, dobre sa zamýšľať a diskutovať tu v parlamente s rôznymi skupinami o tom, aké budú zákony budúcnosti. Niekedy sú tu veci, ktorým máme legislatívu, veci, o ktorých ešte nevieme, alebo e, upravujeme veci, ktoré v budúcnosti nebudú existovať. Takže o tom chcem diskutovať počuť vaše vklady, pretože toto je jeden z najväčších, najdôležitejších bodov, ktorý nedostáva plný potenciál. Druhá vec potom, to sú moje skúsenosti pri e, vnímaní rôznych ekosystémov inovácií vo svete. Ekosystém inovácií e, má v svojom centre univerzitu, spoločnosti do, e, po okruhu a financovanie potom. A základný rozdiel, ktorý tu vidím, vo vzťahu k iným kontinentom a iným platformám je tá finančná stránka, financovanie. Jeden z bodov je teda ten pozrieť sa na to, čo chýba. Ak sa pozriete na mesto, ako je Boston v Spojených štátoch, pred 15 rokmi tu vlastne nebol uh, žiaden uh, úzol, uh, centrum technológií. Čo sa zmenilo, že uh, sa objavil súkromný e, podnikateľský kapitál. To musí byť súčasťou toho ekosystému, e, keďže dnes tomu tak nie je. Takže jednou, jedných, jeden z mojich podnetov je študovať tie možnosti rozvinutia jedného či viacerých európskych e, fondov. Pozrieť sa na možnosť e, nájsť, ako by sme mohli vlastne e, riadiť e, aktívny kapitál, aby to nebolo, e, aby to bolo cezhraničné. To je teda k, teda k tej finančnej stránke. Tu naozaj musíme sa zamýšľať nad týmto forme fondov, ktoré ale budú fondami fondov, nielen fondami. Tu ide o to, aby investovala verejná stránka, ale e, manažery fondov by mali byť súkromné osoby, ktoré by vedeli, kde investovať, takže investovať do iných fondov. Ľudia, ktorí pracujú, majú dobré skúsenosti. O tom tu hovoríme totiž. Musíme tiež ďalej potom e, lepšie spolupracovať s ekosystémom, ktorý nazývam európskym ekosystémom. Horizont 2020 a keď som sem prišiel, hovoril som, že začnem pracovať s kolegyňou Kretu s cieľom smerovať k štrukturálnym fondom a horizontu 2020. Myslím si, že teraz musíme a o tom sa chcem s vami podeliť, že vytvárame to, čo asi nazveme e, určitú pečať excelentnosti. To je taký prvý krok k spolupráci. To bude znamenať, že akýkoľvek projekt, ktorý bude smerovať k horizontu 2020 či REC, ale nebude financovaný, ale bude sa považovať za výnimočný projekt, ale z rozpočtových dôvodov nebudeme môcť ho, ho financovať, budeme mať vlastne taký certifikát, ktorý spoločne s pani Kretu budeme podpisovať. A štruktúrálne fondy vo vlastných krajinách, ku ktorým sa vrátime a povieme argument, e, argument toho, tej pečate. Je tu veľmi zložitý filter Horizon 2020 Takže to bude dôkaz excelentnosti. Národné orgány potom budú môcť využiť toto ako dôkaz excelentnosti. Tu je podľa mňa dôležitý krok v väčšej miere investícií. Ďalej potom si myslím, naposledy, keď som videl pána Buzeka, pána prezident, predsedu, tak som spúšťal tú e, myšlienku, na, ku ktorej on ma inšpiroval. Hovoril mi o tom, že treba, e, aby som vám lepšie vysvetlil svoje nápady, pretože je to čosi zatiaľ neslychané. O aký nápad teda ide? Táto myšlienka pochádza zo skutočnosti, že som hodiny strávil v rozhovoroch e, s vedcami, kde mi hovorili, že potreb, majú výborný nástroj, Európsku výskumnú radu, ktorá mala princíp prístupu z dola na vrch a nič ekvivalentného pre inovácie v tejto oblasti neexistuje. Ich podnet bol ten koncept práve vzýšiel z týchto konverzácií, zamýšľajúc sa na tým, alebo vymýšľajúc niečo, čo vymysleli najprv iní. Ja som, si to, ja som to nevymyslel, ale chcel som e, o tom s vami diskutovať s vami. Koncept e, Európskej inovačnej rady. kde by išlo o, o niečo, čo by e, pri, pridalo Európe určitá platforma teda to je môj podnet. Platforma, kde, inova, kde inovujúci je v centre. Zoštihlenie teda nástrojov, ktoré máme, ktorý ľudia, e, kde by ľudia mohli mať taký one-stop shop, jednotné miesto, kde by e, mohli komunikovať. Ľudia hovoria, je tu toľko nástrojov, je to tak metúce, nevedia, nevieme, kam máme ísť, takže táto inovačná rada, jej prvý nápad by bol jednoduchý, Zjednodušenie. Ľudia by vedeli, že majú miesto, kam môžu ísť. Predstavte si, že niekto príde k jednému z našich nástrojov a nevyberú ho. Ide domov, ale mali by sme mať niekoho ešte iného, kde by išlo o určitú metaanalýzu, kde by sa pozerali ľudia na to, ma, išiel si e, možno na nesprávny nástroj, mal by si možno byť práve v Rade pre inováciu. Táto osoba by sa nestratila v tom systéme. A druhý bod, týkajúci sa tejto rady, sa týka toho prístupu plne e, z dola nahor. A to táto výskumná rada nás naučila, že tento prístup je dobrý prístup pre inovátorov. Je to niečo, čoho by sme mali mať viac. Horizont 2020 e, je viac z dola nahor, než bol rámcový program 7. Myslím si, že by sme tu mali mať niečo, po, zamýšľať sa nad niečím pre inovátorov, čo bude takej tohoto povahy z dola nahor. A potom je ďalší bod, mala by tu, mal by tu byť jeden cieľ excelentnosti. Toto je samozrejme dlhodobé. Prvá osoba, o ktorej som hovoril o tejto rade, e, pravdepodobne nedúfala, že to uvidí, ale ja len spúšťam tento nápad. Myslím si, že by sme mali diskutovať e, v budúcnosti a naozaj sa teším na váš feedback tejto veci. Toto by boli asi tak tie e, podnety k ino- otvoreným inováciám. Pozrám sa už na čas. E, tak túto časť teda e, za dve minúty uzavriem ešte k tejto téme a potom poradný mechanizmus budem riešiť po kole otázok. Ešte k otvorenej vede dva dôležité body jeden bod. Ak chceme sa pozerať na vedu ako otvorenú, musíme sa pozerať na iniciatívne pozerajúc sa na spôsoby, ako vyriešiť problémy, ktoré sa nám vo svete objavujú, pokiaľ ide o výskumu integritu. Pozerať sa na integritu výskumu a mať určité iniciatívy na to, aby sa dostala na lepšiu úroveň. Druhý bod by bol o možnosti vytvorenia pre, e, určitého cloudu, výskumného cloudu pre našich vedcov. To je čosi, čo bolo pre mňa e, proces učenia. Vedci tvrdili o tom, že je to pre nich dôležité, o tom chcem teda s vami diskutovať. A potom, keď tvrdím, že chceme byť svetu otvorení, už tak hovorím tiež e, o väčšej miere vedeckej diplomácie. S latinskoamerickými krajami som avizoval spoločný výskumný priestor, podobný vec, podobná vec by sa dala robiť aj s Áziou. To som vám chcel e, načetnúť a v, tejto, v tomto zmysle sa teším na vaše otázky. Ďakujeme, pán komisár. Naše stretnutie na komisii, už ste ho dnes spomenuli s pánom komisárom e, Katajnenom, bolo veľmi, veľmi e, plné podpory, e, podpory mnohých zúčastnených. Táto myšlienka troch O, v zmysle anglického slova open, otvorený. Otázka znie, ako to implementovať. To je v našom prípade vždy najdôležitejšia otázka. Teraz začneme E, s prejavmi e, v mene politických skupín za EPP. E, najprv pohovorí pán Eller. Dobré ráno, pán komisár. Som rád, že ste tu. Možno budem formulovať trošku očakávania z našej strany. Sú tri. Implementácia horizontu, to znamená budúcnosť, ako sa vy, pán komisár, pozerajte na e, budúcnosť a takisto včera sme dostali posolstvo, že sú tu ďalšie škrty okre, e, nad rámec FC 200 miliard naviac, pokiaľ ide platby 75 miliónov, pokiaľ 200 miliónov záväzkov. Toto zasahuje tento výbor, tento parlament, na, naše ambície, pokiaľ ide o výskum, ísť nad rámec škrtov FC v rozpočtovom návrhu. Viem, že potrebujete solidaritu v kolégiu. Vy však e, sú tu teraz ešte ďalšie škrty. E, Nadev e, rámec FC by znamenalo Náš podnet pre výbor je, žiadne škety ne, nepripustíte, potom uvidíme, čo, vy, čo bude v septembri. Najprv teda ide o rozpočet, preto možno hovoriť, a keď hovoríte o probléme, ja som bol uh, uh, Pokiaľ ide o otázku rizikového kapitála a ak e, naša logika je určitý kanibalizmus pre výskum, e, ak e, je tu rizikový kapitál, naše očakávania sú bojovať o tento rozpočet dodatočné škrty pre tento program avizované z komisie. To je politicky ofenzívne a pre nás nepriateľné. Ďalej, drahý bod. Po druhé, komisár e, je za Horizont zásadnú otázku pre parlament. Program malých a stredných podnikov máme mieru úspešnú 6,4%. Takže keď sa víme, víme veľké percento z rozpočtu, tak môžeme určite miera úspešnosti bude ešte klesať. A to znamená, že čo sme chceli dosiahnuť, eh, rozsiahnuť, eh, rozšíriť eh, spektrum, spektrum účastníkov, malé a stredné podniky zapojiť, tak skutočne nebude tu žiadna nádej a ochota zúčastňovať sa programov, kde miera úspešnosti leží pod úrovňou 10 No a posledný aspekt, pohľad na budúcnosť. Môžeme podporiť vaše návrhy, množstvo z vašich návrhov, ale, ako som povedal, ak nenájdeme vzťah medzi to klesne pod 2% na DP, tak nemusíme hovoriť o finančných trhoch. Súvisí to s rozpočtom. Nebudeme financovať hovorím o RAMS, ak nebudeme financovať výskum, tak nemusíme hľadať rizikový kapitál. My sme žiadali členské štáty v štruktúrálnych fondoch, aby 3% z týchto prostriedkov investovali na to, aby dosiahli 3% HDP, ale súčasne rovnaká komisia škrtá vlastné programy pod úroveň 2% HDP. To zvyšok sveta nechápe. Ďakujem pekne. Ja by som chcel požiadať koordinátorov v mene politických skupín, aby ste nehovorili viac ako 3 minúty, pretože bohužiaľ nemáme dosť času pre všetkých. Ďalším rečníkom je kolega Zolinio. Ďakujem pekne, Želám vám dobrý deň a dobré ráno. Žijeme v časoch náročných. Inovácie sú zásadné, aby sme pochopili, čo sa deje, aby sme našli náležité odpovede. Aby som sa poďakovať komisárovi za otvorený pohľad ako môžeme upriamiť pozornosť výskumu a inovácií na trh. Vy ste hovorili o vytvorení Európskej rady pre inovácie, ale mnohé zo zdrojov na výskum sú zdroje, ktoré si vyžadujú garancie pre Junckerov fond. Ako povedal môj kolega práve, ako sa môžeme vyhnúť ďalším útokom na výskum? Ste hovorili, že bola obrovská chyba, bol obrovský omyl. Na platformiem eh, pre strategické investície, ak inovácie majú byť eh, tam súčasťou, ako to bude fungovať. ako zaistíte, že peniaze tam pôjdu, pretože treba niečo na tie inovácie a investície dostať. Ako postaviť inovácie do centra udržateľného rozvoja a dlhodobého. Ďalšia vec, kde hľadať partnerstva, opatrenia na inovácie sú veľmi konkrétne. Uvediem príklad. Eurome stredomorské partnerstvo a je jasné, všetci chápeme, aké dôležité je tieto partnerstva momentálne. Mohli by ste nám povedať, aké sú ďalšie kroky, ak by tento program náležite fungoval. Energetická únia a digitálna agenda musíme zvyšovať našu konkurencieschopnosť, treba zaistiť, eh, budovať správnu a potrebnú infraštruktúru. Vy ste hovorili o cloude pre vedcov, ale partnerstvo sme nadviazali tiež s Latinskou Amerikou, ale je tiež dôležité, aby sme mali podmorský kábel, ktorý spája Európu s Amerikou na výmenu údajov. A mňa zaujíma, aká, aká je situácia tejto problematike som si istý, že kolegovia to vedia. S Latinskou Amerikou delíme údaje, ale na to musíme ísť teraz cez Miami. To bolo za SAD a teraz mene EKR podpredseda Henkel. Ďakujem veľmi pekne, pán komisár. No som to povedal aj včera premiérovi luxemburskému, ktorý teraz na čele Európskej predsedníctva parlamenta. V parlamente je veľká zhoda o probléme škrtoch v programe Horizon 2020. A mám ako pripomienok a otázok. No a logika predsedu komisie Junckera je takáto. On hovorí, že ja ak vyberiem euro z rozpočtu Horizon 2020, tak získam 15 eur v rámci hospodárskej aktivity v Európe a ako vedľajší produkt podporíme ešte aj výskum a rozvoj súkromného sektora. Ja by som to chcel spochybniť, pretože ja viem, že základný výskum robí priemysel a už vôbec nie malé a stredné podniky. Takže táto logika nie je správna. Toto je môj argument a možno by sme to mohli použiť si to mohli použiť pri diskutovaní o oživení rozpočtu. Ďalšia otázka. Hovorili ste o škrtoch. Pán Eller vám práve pripomenul, že sú tu nové škrty a mám jednoduchú otázku, na akom základe boli zrealizované tieto škrty. Mohli by ste nám povedať kritériá a logika, ktorá sa uplatnila pri aplikovaní škrtov v rozpočte Horizon 2020. Ďakujem pekne, kolega. Pani Kalas, Alde. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Hovorili ste o vašich zásadách, o otvorenej vede, otvorenej, otvorenom svete. Ale ďalšia vec, ktorá mohla byť otvorená, sú otvorené vládne údaje. Eh, hovorili sme o big data, o výskume a inováciách, ktorý je založený na údajoch, ktoré sa zhromažďujú. Takže aké sú vaše názory na túto problematiku? No a ďalej digitálna agenda. Aké sú vaše názory na copyright napríklad? Vieme, že sme diskutovali o výnimkách data mining a daňových otázok, ale na to panujú rôzne otázky vlasti autorských práv. Takže váš názor bude iste veľmi zaujímavý. Ďakujem pekne. A v mene Guhe pani Matias. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vážený pán komisár, ja mám pár otázok k návrhom, o tých otvorených okruhoch. Nie je mi celkom jasný, kto bude sa podielať na realizácii stratégie, kto sú dôležití aktéry, bude do toho zapojený aj parlament, vedci. To bola prvá otázka. Druhá otázka. Tá pečať excelentnosti. Hm, v parlamente sme hovorili na horizonte 2020, keď sme o tom hovede hovorili. No a tá pečať excelentnosti, aby s novými cestami, otvoriť nové cesty, namiesto vytvárania blokov, ktorá, že zostanú mimo tí, ktorí už aj tak majú problémy získať finančné prostriedky. Takže mohli by ste nám povedať, ako sa ako sa vyhnúť tomu, aby pečať excelentnosti nebola nejako bariérou a prekážkou. Ďalšia vec, aký, akú úlohu zohráva základný výskum, existujú vedecké oblasti, ktoré neskúmajú veci blikovateľné na trhu. A ďalšia vec, čo sa mi celkom páči, a zaujímavá odpoveď na otázku kolega, kolegu Sorinia, ako to vyzerá. Sú tam rôzne signály. Ďakujem pekne. A teraz kolega Tamburáno za EFDD. Ďakujem veľmi pekne. Vážený komisár, vážený pán predseda, vážený pán komisár, ste hovorili v otázke inovácia vedy v existuje istý mm, dokonca negatívny vývoj. Môžete nám k tomu niečo povedať? Môžete nám povedať, prečo sme zmeškali náš vlak vedecký? Takže... A... Tu program pre zácne zeminy No a hrozí, že Európa bude opäť závislá od zahraničia a že bude závislá od dovozu súrovým. To situácia nezmení, tak nám hrozí nebezpečenstvo pani Kapel, EFN. Ďakujem pekne, pán komisár, pán predseda. Vaše priority sa nachádzajú tiež v prioritách luxemburského predsedníctva a štátny tajomník pre výskum a vývoj nám povedali, aké sú jeho priority. Podľa mňa to je ďalší rozvoj európskeho vedeckého priestoru. A Luxembursko chce predložiť návrh Rade pre výskum, ktorý mal byť prijatý. No a keď chcete sa venovať detskej diplomácii, v spolupráci s Južnou Amerikou a Áziou, tak to treba privítať. Výskum a veda musí byť otvorená, globálna. Tento prístup treba podporiť, vy ste tiež hovorili. Integritu výskumu. Aj tu sme chceme predsať nejaký etický kódex a to súvisí s tým, čo zamýšľate, plánujete. Už pečať excelentnosti, s tým súhlasím, rovnako ako zavedenie Rady pre inovácie. A keď to vytvoríte, tak by som vás chcela požiadať, aby ste trochu reformovali inovačnú alebo hodnotiacú tabulku pre inovácie. No a v skutočnosti ide o veľmi veľkú tému a to je moja prozba hovoril o tom pán Eller aj Henkel, a ide o peniaze. Excelentnosť výskum potrebuje financie a keď v rozpočte EU sa budú škrtať veci a tak je to zlé pre výskum v Európe, pre univerzity, pre klastre, ako aj podniky a pre všetky priemyselné odvetvia, ktoré profitujú z výskumu a vedy rozvoja, takže prosím, neškrtajte prostriedky práve naopak. Treba sa zamyslieť nad, nad tým, koľko prostriedkov Európa potrebuje, aby dosiahla cieľ do roku 2020. Chcete niečo povedať? Áno. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za všetky otázky vynasnažím sa povedať čo, to čo najstručnejšie a začnem povedal na otázku pána Ehlera. Rád by som vám povedal, že ja som v boji, v bitke, ale vy ste tam so mnou. A keď vy hovoríte o 200 miliónoch eurách, ja s vami rátam ako spojencami. Ja si osobne uvedomujem nejaké nové škrty. Som v kontakte s kolegyňou Georgievou, ako aj čo sa týka vedy a inovácií. Ja som o tých 200 miliónoch nepočul. Ja neviem, ako komisár budem bojovať. Ja som niečo tam nevidel, ale ja chcem diskusie, ktoré sme viedli a čísla poznám na spameť a toto číslo nepoznám. Pre mňa neexistuje a ja budem bojovať spolu s parlamentom a porozprávam sa s kolegyňou Georgievou. Takže môžete si byť istí, že sme na jednej strane. A pán Eller, vy ste sa spýtali na Horizon 2020 a výsledky a malé a stredné podniky, ale Využijem vašu otázku, aby som poslancom povedal niečo aktuálne o horizonte 2020. Takže 1. decembra 2014 v podstate prvých 100 víziev bolo ukončených, no a vidíte, že miera úspešnosti klesla momentálne na úrovni 14% zhruba a my sme stali obeťami vlastného úspechu. Včera som bol vo Francúzsku a francúzska vláda hovorila, že klesli a že sa im nedarí. Ale sa darí, ale miera úspešnosti všeobecne klesla. Takže s tým to sa treba vyrovnať, treba riešiť a musíme ďalej podporovať vedu a inovácie. Ani jedna vec, ktorá bola dôležitá, na ktorú každý myslel, že 38% organizácií, ktoré dostali financovanie tých eh, prvých 100 výzv a Horizontu 2020, 38% boli nováčikovia, čiže to, tí boli prvýkrát účastníkmi a to je dôležité. No a polovica z toho, polovica z tých nováčikov z tých 38% sú malé a stredné podniky. Takže keď sa pozriete na ten cieľ, ktorý sme mali, hľadiska účasti malých a stredných podnikov, tak sa nám veľmi dobre darí z hľadiska účasti malých a stredných podnikov. Takže, ako viete, cieľ bol 20 peniazy z spoločenských víziev pre vznikajúce technológie, no a my sme v súlade s týmto cieľom na Horizon 2020 ďalší dôležitý bod o 95% grantov máme, no a keď sa pozriete to uzavierku víziu, tak 95% úspešných návrhov bolo podpísaných v rámci cieľa 8 mesiacov, čiže to je dôležitý bod. A čo sa týka rodovej rovnosti, tak z tých 11 tisícov expertov, ktorí boli zapojení do hodnotenia, 35% boli ženy a my pokračujeme do PS7, ale ešte musíme dosiahnuť tých 40%, na ktorých sme sa dohodli, čiže to budeme bojovať. Takže otázka. A teraz prejdem do portugalčiny. Karlu Žúriňu, aby som vám odpovedal. Áno, najskôr by som chcel poďakovať, vážený pán predseda, teda pán poslanec, dve veci a potom zareagujem, zareagujem na vašu otázku a otázku pani Mariáša. Súčasná situácia je taká, kolegovia interne pripravili materiál podkladový, gender planning, je mi ľúto, že to tak musím povedať. No a teraz ide, teraz to bude ďalej pokračovať v súlade s článkom 185. Moje služby ma tam podporili a beží to, potrebuje to svoj čas, 6-7 mesiacov, myslím, budeme potrebovať minimálne v tejto oblasti. Pán Zorina sa mi, sa mi položil veľmi dôležitú otázku a pýtal sa, ako by sme mohli intenzívnejšie pracovať s EFSI. Nie tak dávno som zaznamenal, že Najzaujímavejším prostriedom pre, prostriedok pre FC je náš vlastný nástroj Inofin. A práve vďaka prepojeniu Inofinu a FC budeme môcť e, mať viac projektov a môžeme profitovať e, z pákového efektu, ktorý už teraz pre Inofin existuje. Takže dúfam, že budeme mať finančnú obálku, ktorá bude väčšia práve vďaka FC a ktorá umožňuje aj e, zväčšiť rozsah projektov INOSI. No a teraz odpoviem e, poslankyni Marizy Matias, ktorá mi položila otázku po portugalsky, takže budem aj ja ďalej hovoriť po portugalsky. Pani poslankyňa, vy ste e, vznesli mnoho nápadov a ja by som chcel parlamentu navrhnúť, aby zorganizoval pracovnú skupinu, ktorá bude zložená z viacerých poslancov, a v tejto pracovnej skupine by sa napríklad mohol riešiť European Innovation Council, tento termín ani nepoznám po portugalsky, aby teraz spolupracovali ste s nimi, aby sme mohli hovoriť o týchto myšlienkach a zvažovať nejaké projekty v tomto duchu. Čiže toto je môj návrh. Mohli by sme zostaviť jednu alebo dve pracovné skupiny, ktoré by sa týmto myšlienkam venovali napríklad otázke fondu fondov či právo excelentnosti. Myslím si, že pokiaľ ide o túto oblasť, ide o to, aby projekty, ktoré ešte nie sú e, súčasťou projektu excelentnosti, sa tam mohli dostať. Pán predseda, koľko mám ešte času? Minútu? Dve? Takže ja budem ďalej odpovedať a vy ma zastavte, kedy bude treba. Bolo tu potom ešte pár otázok od pána Tamburána, pani Kalas a pani Kapel. Takže začnem pánom Tamburánom. Vy ste sa ma spýtali na veľmi dôležitú tému ako môžeme byť konkurencieschopnejší v oblasti materiálov, ktoré budú napríklad základom našej konkurencieschopnosti v oblasti energetiky. Napríklad fotovoltaické bunky vyrábame tu, ale tie materiály importujeme. Pred dvoma dňami som sa stretol so skupinou zástupcov jednotlivých zúčastnených strán, ktorí pracujú v oblasti materiálov. Riešili sme, ako im môžeme pomôcť. Ako môžu oni iným spôsobom získavať materiály a umiestniť Európu opäť do centra diania. Čiže presne o tomto probléme, o ktorom ste hovorili, sme hovorili aj my, takže som rád, že ste sa o tom aj vy zmienili. Pani Barbara Kapel hovorila o veľmi dôležitých otázkach integrity výskumu. hovorili ste aj o tej tabulke inovácií a myslím si, že táto tabulka by sa mala revidovať, pretože dnes existuje priveľa ukazovateľov inovácie a ja sa pokúšam aj so službami generálneho rejiteľstva pre výskum a vývoj sa skôr zameriavať na výstupy inovácií. Čiže na tomto tiež už pracujeme. Potom pani Kalas hovorila o téme, ktorá je mi veľmi drahá. To je prepojenie fyzikálneho a digitálneho sveta. hovorila o tej digitálnej stránke výskumu a hovorím vždy o tých štyroch sektoroch, ktoré budú dôležité pre budúcnosť potraviny, voda, energia a zdravie. To sa presne prepája na to, čo ste hovorili o digitálnej oblasti. No a pokiaľ ide o data mining, vždy budem za to, aby výskum mal výnimku, aby výskumníci v tejto oblasti vždy mali výnimku, aby teda uh, výskum bol otvorený, s tým sme sa zhodli, na to sme sa zhodli aj s kolegom Oettingerom. Chceme sa ubezpečiť, aby tu existovala výnimka v smernici o autorskom práve. Za toto, za toto bojujem. Ďakujem pekne. Um, o, zvyšné otázky môžete odpovedať neskôr. Na zvyšné otázky môžete odpovedať neskôr. Teraz mám 14 eh, rečníkov, ktorí sa vyhlásili o slovo, takže poprosím vás naozaj o stručné otázky. Pani Domecka, ďakujem za slovo. Pán komisár, ja eh, nadviažem na vaše slova, že sme obyťami nášho vlastného úspechu. A chcem hovoriť aj o tých ukazovateľoch úspechu. Keby to bolo tých 16%, ako ste hovorili, nebol by s tým žiadny problém ale citujem Science Europe, v niektorých konkurzoch je to menej ako 3% naozaj. Tá miera úspechu je veľmi nízka. Hovorili sme o tej excelentnosti, ale aby sme toto mohli považovať za reálne, tak treba hovoriť o tom, že rozhodnutia o štrukturálnych fondoch sa príjmajú teraz a vy by ste sa veľmi rýchlo museli napojiť na výbor regionov, aby ste získali súhlas s tým, že tieto otázky excelentnosti môžu byť e, pridelované na základe štrukturálnych fondov. Ďakujem pekne, pani Dali. Ďakujem, pán predseda. Dobrý, dobrý deň, pán komisár. Hovorili ste o iniciatíve založené na článku 185, avšak ja by som potrebovala konkrétnejšie informácie. Hovorili ste, že ten proces prebieha a že to môže trvať 6 alebo 7 mesiacov. Avšak počas rady pre konkurencieschopnosť ste, komisári, hovorili, že spúšťate práce a spúšťate e, dopadovú štúdiu v súvislosti s touto iniciatívou. Mňa by zaujímalo, či môžete potvrdiť, že začiatok prác na dopadové štúdie e, dostal zelenú alebo či sa ešte stále čaká na zelenú od relevantnej štruktúry komisie a či vy ako komisár môžete zabezpečiť, že načasovanie, na ktorom sa zhodla Rada ministrov koncom roku 2014, čiže spustiť e, iniciatívu Prima v prvej polovici roku 2017, bude, bude dodržaný. Ďakujem, pán Royal. Halo, pán kolega. Kolegyňa sa pýtala na podporu výskumu v tých krajinách, kde, sa, kde ešte tá participácia nie je taká silná. Je dôležité pre nás, aby sme zostali pri tom, aby excelencia bol princíp. Ale práve preto sme tento e, nástroj vytvorili. Preto moja otázka, ako to vlastne funguje, ten tok, tento poberanie komu smeruje tá faktúra. Či, keď to dobre beží, tie konsekvencie sú také, že, kom, že komisia chce budúci, budúce obdobie viac, viac konať. Ďakujem, pán Rubik. Ja, ich möchte mich beim Kommissar ganz ausdrücklich bedanken, dass er jetzt auch die Wissenschaft... Chcem sa poďakovať pánovi komisárovi Chcem sa poďakovať za to, že opätovne nastavil dohľad nad vedou, existuje nová štruktúra a myslím si, že to je správna cesta, ktorou sa komisia uberá. Čiže je tu snaha využiť všetky vedecké kapacity a presadzovať všetky existujúce postupy na podporu vedy. Myslím si, že by bolo potrebné zapracovať na tom, akým spôsobom bude Európsky technologický inštitút lepšie integrovať naše vedecké poznatky do ďalšieho vzdelávania. Myslím si, že spoločné výskumné centrum je niečo, čo možno lepšie organizovať, tak aby Európska výskumná rada bola lepšie informovaná a aby z rôznych programov boli prostredníctvom Horizontu 2020 lepšie integrované do oblasti o, šírenia osvety o takomto novom vzdelávaní. V konečnom dôsledku aj EFSI sa musí lepšie sústrediť na financovanie čisto výskumných projektov. Financie pre takéto programy sa škrtať nesmú. Ďakujem, pán Zanon, na to. Ďakujem za slovo. Dobrý deň, pán komisár. Moja otázka, e, moju otázku už položilo v trochu inej podobe viacero kolegov, najmä môj priateľ Zorino. Hovorím o prvej iniciatíve, ktorú máte na starosti. Chcel by som povedať, že táto otázka ma veľmi zaujala. Táto iniciatíva má na starosti propagáciu výskumu v oblastiach, ktoré sú pre Európu veľmi e, zaujímavé. Je to oblasť Stredozemného mora. Máme tu rôzne výzvy, je to udržateľné polnohospodárstvo, e, racionálne využívanie vodných zdrojov e, a taktiež potravín či iných zdrojov, prírodných zdrojov. Vzhľadom na migračný fenomén je toto podľa mňa veľmi dôležité. Myslím si, že musíme propagovať politiku mieru a stability. Ďakujem, pán Mojeda, som veľmi rada, že ste tu opäť medzi nami. Je to naozaj ako dialog, keď sa my hovoríme, čo naozaj oceňujeme. Avšak vaša predstava e, fondov Excel, pre excelentnosť v Spojenom kráľovstve fungovať nebude. E, stretli sme sa aj s Korinou, e, napíšem vám osobitne ale neviem, či viete o tom, že existuje nesúlad medzi komisiou a Spojeným kráľovstvom v tejto oblasti. Čiže skôr hovoríme o ekosystéme v mojom regióne. Hovoríme o úžasnom projekte Univerzity v Manchestri, kde existuje klaster medzi univerzitou, malými strednými podnikmi. Avšak takto nemôže fungovať u nás. Tie štrukturálne fondy musia byť uprideľované na regionálnej úrovni Takže ja vám napíšem osobitne, avšak tá otázka excelentnosti, ako ste to vyuvádzali, v Spojenom kráľovstve fungovať nebude. A e, skutočná základná, základný výskum žiaľ financovaný nebude. Ďakujem pani Virkonen. Ďakujem za slovo, pán predseda, ďakujem pán Moedas. Som rada, že som si vás mohla opäť vypočuť, je to naozaj osviežujúce. V Európe e, čelíme naozaj veľkým výzvam, pretože sa musíme zameriavať v prvom rade na kvalitu vzdelávania a základného výskumu, ale na druhej strane musíme podporovať podnikanie, e, sa kontrolovať investície a financovanie výskumu. Pretože keď sa pozrieme na tabulku pre inováciu, tak Vidíme, že Spojené štáty, Čína, Južná Korea sú všetky oveľa inovatívnejšie než Európa. teda respektíve Čína bola za nami, ale ich, ich výkon sa stále viac zvyšuje. Čiže je teraz dôležité samozrejme zameriavať sa na financovanie a tak to aj robíte, pretože o to výskumníci žiadajú. Častokrát mávajú myšlienky, ktoré už nie sú základným výskumom, ale nie sú to ešte e, podnikateľské nápady. A tam je ten problém s financovaním. Ešte sa chcem opýtať na ten cloud európskeho výskumu. Myslím si, že myšlienka otvorenej vedy je sľubná, ale zaujíma ma viac, e, chcela by som počuť viac informácií o tom Európskom vedeckom cloude. Viem, že je, tam patrí viacero expertov, chcela by som sa opýtať, aký je ďalší vývoj tohto nápadu. Ďakujem pani Kaverzon Ruiz. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja mám na vás dve otázky. Naozaj eh, ma potešilo, že som si mohla vypočuť pána komisára. A som rada, že podporujete projekt Prima. Hovorili ste, že treba uplatňovať ustanovenia článku 185 a ja by som bola rada, pokiaľ by sme mohli po, postupovať tak, aby sa všetko stalo pred rokom 2018. Čiže aby príma naozaj mohla začať fungovať sú činnosti článkom 185. No moja otázka sa týka výskumu. Hovorili ste o otvorenom výskume. No a mňa zaujímavá otázka údajov. Vy ste vravili, že sa o nich treba deliť. Áno, to je dôležité. V tejto chvíli je veda založená na hodnotení výsledkov a overení výsledkov. No a pokiaľ ide o vzdielanie údajov, tak tam je dôležité, aby sme zvážili, čo je pozitívne, čo je negatívne, o čo sa budeme deliť. Z vedeckého hľadiska je to dôležité, rovnako aj z ekonomického hľadiska. Pán predseda prerušuje rečničku. No, netreba sa zameriavať iba na publikáciu, je treba mať všeobecný na náhľad na vec. Ďalší rečník. Ďakujem, pán komisár. No a otázka je mierno obmeno toho, na čo sa už pýtam pán Royal. Je to distribúcia finančných prostriedkov, týka sa prístupu e, do tých regiónov, ktoré sú v oblasti výskumu menej pokročilé. No ale moja otázka vychádza z mojej vlastnej skúsenosti z štúdia v Spojených štátoch. V Spojených štátoch je nadácia pre národnú vedu je, veľmi jednoducho sa využíva a vôbec nezáleží na tom, či ste z veľkého univerzitného mesta, kde sú všetky klastre, alebo či ste z regiónu, ktorý nemá silnú tradíciu. Všetci majú rovnaký prístup a rovnaké informácie. Ako ďaleko sme my v Európe? od toho, aby sme vybudovali niečo podobné. U nás je trh veľmi, veľmi fragmentovaný. Nemali by sme myslieť skôr na to, aby sme sa posunuli týmto smerom, pretože sme to hovorili o vyvinutejších či menej vyvinutých regiónoch. Môžete sa pokúsiť tam natlačiť peniaze alebo jednoducho zjednodušiť prístup e, k fondom pre všetkých, aby to nebolo diskriminačné. Ďakujem. How to make it, how to make it shorter. I'm really sorry. I just I wanted to go one by one, but I know I'll be... Prepačte, chcel som odpovedať na otázky jednu po druhej, ale nepôjde to tak, že budem sa snažiť hovoriť stručne vo všeobecnosti. Chcem sa vám poďakovať za všetky otázky, za to, že ste ma naozaj uh, podporili v oblasti pečate excelentnosti a o tom, že ste povedali, že sa vám porozprávať s výborom regionov. Som rád, že ste na toto, o tomto sa zmienili. Takže k tej programu Prima. Ja som v rámci komisie e, zozbieral všetky informácie. Všetky informácie sme poslali na pr- plánovanie programu, o ktorom rozhodujú podpredsedovia komisie. Čiže toto už je prvý krok. Potom, keď sa k nám podpredsedovia vrátia, dáme to na program a bude sa vypracovávať hodnotenie dopadová štúdia, tak ako ste to nazvali. raz pánovi Royalovi. Pán Royal, pre mňa bude vždy dôležitá excelentnosť, excelentnosť, excelentnosť. Myslím si, že to rozširovanie zostávanie tímov, to sú výborné nástroje, na ktorých musíme stavať. Budeme sa stále venovať tejto oblasti, budeme jej stále pomáhať, ale excelentnosť je pre mňa najdôležitejším princípom. Teraz pán Rubik, ďakujem e, za vašu otázku o mechanizme vedeckého poradenstva. Žiaľ, dnes na to nebudem mať čas, ale dúfam, že sa mi e, ešte ozvete, aby sme o tomto mohli viac diskutovať obširnejšie Chcel by som však len hovoriť o tom, že tých sedem ľudí, ktorí budú vybraní do tejto rady, ich nebudem riadiť ja. Pozval som Sarah Davida Kinga, bývalého vedeckého poradcu v Spojenom kráľovstve, pána Antonia Vitorina, bývalého komisára a pani Ryan Lesher, ktorá je predsedničkou mladej akadémie eh, holandských vedcov. Oni budú túto prácu riadiť. Sú naozaj odborníkmi v rôznych eh, odboroch, čiže ten mix je naozaj veľmi dobre zostavený. Pán Zano, na to vy ste sa pýtali na príjmu. Myslím, že som o tomto už hovoril. Pani Griffin, ďakujem za vaše pripomienky Dúfam, že sám budem lepšie informovaný o prípade Spojeného kráľovstva. Porozprávam sa o, o tom s kolegyňou Korinou. Teraz pani Vikunen. Vy ste sa pýtali na Európsky výskumný cloud. My sa pokúšame e, otvoriť výzvu kde by sa hovorilo o možnostiach Európskeho výskumného cloudu v rámci následujúceho pracovného programu po roku 2016. Čiže v tejto chvíli vyzývame zúčastnené strany, aby prišli, aby nám porozprávali, aký je potenciál v tejto oblasti. No a pani Kareson Ruiz, vy ste sa pýtali na príjmu tiež, tak ste počuli môj názor, som za. No a teraz k tej časti o otvorenej vede. Máte pravdu. Pozitívne aj negatívne výsledky treba zdieľať. Existuje už pilotný projekt, ktorý sa týka vzdelania údajov a ja dúfam, že v budúcnosti bude Európa otvorenou platformou, pokiaľ ide o údaje aj publikácie. Čiže v tomto vás absolútne podporujem. Takže to bolo k otvorenej vede a údajom. No a ešte posledná otázka. Tá mala aspoň tri riadky, ale myslím, že to, čo ste povedali, je v súlade s myšlienkou, ktorú sa ja snažím presadiť v rámci Rady pre európsku inováciu. Čiže otázka znie, ako znížiť mieru fragmentácie, aby ľudia vedeli, kam majú ísť, aby to bolo každému absolútne jasné. Čiže naozaj by som ocenil vyššiu mieru interakcie s vami na tému Európskej rady pre e, interakciu. Možno požiadam predsedníctvo, či by mohlo zorganizovať e, think tank a viem, že pán predseda mi povedal, že pokiaľ budeme vedieť viac, budeme to vedieť lepšie podporiť, pokiaľ budeme mať viac informácií. Ja chcem na tejto myšlienke s vami pracovať, naozaj ma to zaujíma, takže pokiaľ by sme na tom mohli spolupracovať, tak vás tam všetkých rád uvidím. Tí z vás, ktorí táto myšlienka zaujíma, rád s vami budem spolupracovať. Takže ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Tu sa mi podarilo lepšie dodržať rečnícky čas. Pokiaľ ide o e, načasovanie, bolo to výborné Ďakujeme každopádne za prítomnosť. Mali by sme sa asi čo najskôr znova stretnúť. Toľko je tu otázok. V septembri to asi možno nebude, možno v oktobri, nie neskôr, aby sme presne diskutovali o všetkých témach. Ako výbor ITRE sme veľmi zodpoved- sa cítime veľmi zodpovední za inovácie, výskum, výuku, vzdelávanie je to veľmi úzko prepojené. Ja e, to nie je vašou zodpovednosťou, ale chceme o tom diskutovať. Problémy malých a stredných podnikov, e, participáciu priemyslu. Je to veľmi dôležité. Ďakujem vám, e, kolegovia, za diskusiu. Ďakujem, pán komisár. Thank you very much. Uh, dear colleagues, now we go immediately. A veľmi e, rýchlo prejdeme k veľmi dôležitej téme. E, oznámenie komisie s názvom Stratégia pre jednotný digitálny trh v Európe. Ste tu tak zriedkavo e, v, vo výbore. Sú tu naši dva spravodajcia, pani Kalas a pani Gebhardt Tešíme sa, že ste tu. Spolupracujeme s ďalšími štyrmi výbormi na základe e, pravidla 54, Ample, Culture, e, životné prostredie a Libe. Ide o horizontálny prístup. Je to teda naša reakcia na prácu Európskej komisie, lebo podpredseda Európskej komisie spolupracoval s 8 komisármi, aby navrhol oznámenie k tejto téme. Naša odpoveď je teda podobná. 6-7 výborov veľmi implikovaných do prípravy našej správy. Je to veľmi rozumný prístup, nebudem už ďalej hovoriť, pretože obe spravodajky nie sú tu. Obe vás poprosím, drahé kolegyne, aby ste nehovorili viac než 4 e, minúty. To je predsa veľa času dohromady. Začneme snať pani Kalas. Ďakujem za vašu tvrdú prácu i za prácu sekretariátu ITRE pri rozhodovaní o tejto dôležitej stratégii je dôležité, že sme začali nielen o, hovoriť nielen o pravidlách, ale o podstate veci. A vysielať silný signál Európskej komisii, ako tú stratégiu vnímame e, a chceme, aby bola za 4 roky implementovaná. Jeden z dôležitých bodov, ktorý včera povedal pán premiér Luxemburska, že nemôžeme zastaviť digitálnu revolúciu. E, technológie a nemôžeme tiež kontrolovať, ako ľudia budú tieto technológie využívať. a však, čo môžeme e, zmeniť, je ten správny rámec, aby to prispievalo k rámcu, e, k rastu, pracovným miestam a lepšiemu životu občanov. EÚ tu prekazuje silnú e, politickú vôľu vytvoriť ten správny ekosystém pre prekvitanie digitálnych inovácií napomôže to vývoju e-governmentu, ale tiež e, sa tu podporí otvorená, e, sa tu otvorí princíp otvorených vládnych dát a online služieb. Zákony na všetkých úrovniach umožnia e, prístup novým myšlienkám a tiež podporovaním podnikateľských kultúr a našich kľúčových stratégií. Čas tohto ekosystému tvorí samozrejme infraštruktúru. Potrebujeme regulatórny rámec, prístup k spektru ďalej. Výbor ITRE má kompetencie v oblasti informačnej spoločnosti a sieti Zdôrazním tiež, že internet musí byť otvorná, otvorená komunikácia, platforma komunikácií. Dôvera a bezpečnosť sa dá zlepšiť bez podkopávania integrity internetu, rozvoj nových technológií, napríklad kódovanie komunikácií si e, vyžaduje viac investícií, avšak e, viac treba robiť pri zvyšovaní povedomia, e, pokiaľ ide o základné bez, kroky e, bezpečnosti, aktualizácie softveru a podobne. Maximalizujúc e, potenciál rastu digitálnej ekonomie, tu chýba náš plán pre digitálnu transformáciu priemyslu, podporujúc digitálne technológie na celom kontinente rozdrobený trh na celom kontinente neposkytuje však dostatočný rámec. Musíme e, odstrániť prekážky a dúfam, že príslušná iniciatíva e, tu napomôže. Digitálna stratégia je veľkou príležitosťou pre Európu, musí byť však implementovaná spôsobom, že sa prispôsobí na nové technológie a odstráni bariéry na vnútornom trhu a nevytvorí nové tiež však, že bude budovať na úspechu, ktorý už sme získali. Hovoriť by som mohla dlho, ale tu preruším svoje úvahy a teším sa radšej na vaše poznámky. Je to prvá výmena názorov. Teraz pani Gebhardt. Ďakujem. Naozaj téma digitálnej revolúcie je témou ďaleko siahlou, zasahujúcou do mnohých oblastí. Preto je dobré, že toľké e, výbory e, spolupracujú. Už pred dvoma dňami som sa stretla s pani Kalas a nadobudla som dojem, že naša spolupráca bude dobrá a plodná, pretože táto digitálna revolúcia nekladie len otázky, ako je ochrana osobných údajov, spotrebiteľov, e, reakcia na všetky e, e, novinky v technológiách, ktoré prinášajú pozitívne aspekty, a však často i nebezpečenstva. Vidíme, že v niektorých krajinách EÚ sa budujú pravidlá a práve tam, kde ide o digitálny trh by nebolo veľmi rozumné mať 28 rôznych prístupov. Naopak, tam, kde sú e, možnosti, treba vytvoriť spoločné pravidlá v EÚ, aby sme zo spoločného trhu mali úžitok. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby pri týchto otázkach sme sa celkom presne pozerali, kde môžeme nájsť pozitívne aspekty napríklad v oblasti industrializácie. To je práve otázka vášho výboru. Keď sa pozriem na to, čo v oblasti vnútorného trhu, čo e, rieši IMCO, no už tak predovšetkým ide o využívanie týchto technológií, ktoré vznikli a ako zaobchádzame e, s nákupom cez internet, aké práva majú občania, ako je to s ochranou spotrebiteľov, alebo u nových e, platformiem obchodu a nových služieb. Ako môžeme sa postarať o to, aby tieto služby mohli byť i bezpečnými, aby trh v e EÚ bol otvorený, ale súčasne, aby bol, e, bola ochrana spotrebiteľa veľmi funkčná. Keď sa pozrieme na geoblocking, na nákup na internete, vždy je to veľká otázka práve keď máte tú nesprávnu adresu, alebo keď nerozumiete ten či onen jazyk, alebo vaša kreditka nie je akceptovaná v inej krajine. Nož tak to sú otázky, ktoré musíme riešiť. Alebo otázky z cestovného ruchu. Vieme, že mnohí naši spoluobčania sa slobodne pohybujú v EÚ e, na dovolenkách a potom E, zrazu majú pred sebou otázky, ako môžeme pomôcť, postarať sa o to, aby mali bezpečnosť, aby dostávali to, čo potrebujú, to, čo je pre nich dôležité, aby sa riešilo. Potom tu máme i otázky, ako to vyzerá so zásielkami e, nákupov. I to je téma, kde môžu vyvstať e, vysoké náklady. I to sú veci, ktoré treba riešiť a vnímať. Ďalej potom samozrejme ide i o otázky e, kybernetickej bezpečnosti práve v týchto oblastiach, kde e, čoraz viac údajov sa dáva dobrovoľne na internet. Musíme sa pozerať na to, aby tieto veci boli i bezpečné pre podniky, malé a stredné e, predovšetkým, ale i pre spotrebiteľov. Vidíte teda, mala som dojem, že 4 minúty je veľa času, ale predsa len zdá sa, nepostačuje na takúto tému. Myslím si, že mnohé diskusie e, budú musieť ešte e, nasledovať. E, o 11. i v mojom výbore bude diskusia príslušná. I tam je pani Kalas e, prizvaná. Takže ďalší dôvod, aby sme e, boli e, na čas. Tieňová spravodajkyňa teraz e, pani Virkonen. Koľko času mám, pýta sa rečnička. Len dve minúty. Ďakujem, pán predseda. Pokiaľ ide o jednotný digitálny trh, tak to je projekt kľúčový pre konkurencieschopnosť Európy. Vieme to a otázky, ktoré nadniesla komisia, sú oprávnené a stanovené ciele sú dobré. Je tu veľa e, polí, ochrana spolo- spotrebiteľov, copyright, prístup na digitálne trhy a tak ďalej. Chceme prejsť do digitálneho obdobia a vytvoriť jeden digitálny spoločný trh Európa musí dokázať e, konkurovať Ázii a USA. Snáď dva body z pohľadu ITRE. Najprv priemyselný pohľad a potom lepšie, lepšia e, legislatíva. Komisia si uvedomila e, na jar, že je tu mnoho pohľadov, mnoho otázok sa rieši z pohľadu spotrebiteľa, to je dobré a dôležité, ale ale keďže náš výbor je zodpovedný za priemysel, výskum a energetiku, mali by sme e, nadnášať i tie veci, ktoré budú pomôžu európskemu priemyslu a podnikom na jednotnom digitálnom trhu. Vieme, že tradičné priemysly tiež potrebujú digitalizáciu. Je dôležité, aby sme kládli dôraz nielen na spotrebiteľské problémy, ale tiež e, pohľad, e, z pohľadu teda priemyslu. Ďalšia kľúčová vec je miera re, e, legislatívy. Každá členská krajina má svoju vlastnú legislatívu v digitálnych otázkach a problém je to pre Európu veľký. Komisia tu stanovuje cieľ, ako posilniť spoločný trh. Cieľ je to dobrý, súčasne však je veľmi dôležité Treba sa postarať, aby sa staré, staré národné legislatívy odstránili. Nová legislatíva musí nahradiť starú, nie ešte dodávať k starým legislatívam. Ešte mám jednu minútku, ďakujem. Preto chcem ešte dodať, že som chcela nadniesť otázku lepšieho, lepšej legislatívy, pretože Máme tu veľmi negatívny e, feedback zo spoločnosti. Tak veľmi sa boja ďalších predpisov, že sú proti celej reforme. Preto je dôležité, aby sme zabezpečili, že nepridávame viac a viac e, e predpisov. Pre nás je veľmi dôležité, aby spoločnosti vnímali prínosy digitálneho trhu, rovnaké podmienky, ľahší prístup k e, cezhraničným trhom a spravodlivá hospodárska súťaž. Ďakujem. Ďalšia rečnička za SAD. Budem veľmi stručná. O 3 minúty musím odísť teda totiž na lietadlo. Času to bude dosť. Digitálna únia sa e, e, e neobmedzuje len na digitálny trh Musí to byť strategická vpred, cesta vpred a obi, o, obsahuje to množstvo z toho, čo musíme za viacero rokov urobiť. Ako sa pripravíme na digitalizáciu, ktorá zasahuje celú spoločnosť? Množstvo otázok, ktoré má na starosti ITRE. My budeme na starosti ITRE dobrej infraštruktúry, to nebude digitálna únia. No, dôležité je tiež uvažovať, ako e, riešiť privátne využitie prostriedkov. Oveľa neskôr v, ďalši, v ďalších častiach sa tak, Takže rýchly internet všade a myslím si, že by sme sa mali pozrieť na smernicu o univerzálnych službách je dobrá, e, alebo by sme ju mali e, revidovať. Pokiaľ ide o spektrum, mali by sme mať konsolidovanejšie politiky spektra. Je to dobrá e, cesta byť prvými vo svete. Určite to budú neskôr podobné pravidlá pre jednotný európsky priestor. Nám ide tiež o inováciu, in priemysel, viac spracovania údajov, energetika, e, inteligentné merače, digitalizácia a e, energia idú v, ruka, v, v ruke. Patenty a nové technológie, tu máme celosvetovú Eh, hospodárskú súťaž. Eh, inovatívnym spoločnostiam by sme preto mali dávať priestor. Chceme EÚ, ktorej sa bude dôverovať, to je veľmi citlivé rovnováha medzi dobrou ochranou údajov, ktorá spotrebiteľom dá dôveru, ale dá i eh, konkurenčnú výhodu, ak chceme mať Európu mie- mie- miestom, kde bude dôvera Mali by sme hľadať lepšiu spoluprácu medzi existujúcimi spoločnosťami, vytvárať nové startupy, nové priemyselné modely. Mali... A zmena e, pracovného života si vyžaduje samozrejme v prvom rade diskusie a preto môžem podporiť digitálne fórum so sociálnymi partnermi. A government nie je možný, ak nebudeme mať eh, dobrú bezpečnosť údajov, čo sa týka elektronického zdravia. interoperabilita je vec, na ktorej Európa musí pracovať. A ja som tiež veľkou podporovateľkou informácií a Európska únia by sa mohla zaoberať. Tým ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne. A slovo dostáva pani Kapel v mene ENF. Ďakujem pekne, predseda. Zdá sa mi, že digitalizácia je téma, ktorou, ktorou sa zaoberajú hlavne ženy. Ja som piatou rečničkou. Je to veľmi dôležitá vec a som veľmi rada, že pani Kalas je tieňová spravodajkyňa. Spolupracujeme tiež na podobnej téme Big Data a je to veľmi dobrá odborníčka. Som rada, že aj pani Kala sa tým zaoberá. Digitalizácia je dôležitá Včera sme o tom hovorili v rámci rozhovorov s predsedníctvom rady a je to dôvod aj prečo. Druhá rada si to stanovila ako jeden zo svojich ťažiskových bodov. Tu tri hlavné piliere, ktoré treba dodržať. Lepší prístup k digitálnym službám a tovarom. No tu ešte máme čo doháňať. Keď si pomyslíte, len 7 malých a stredných podnikov sú činných online a vieme z čísel komisie, že približne 11,7 miliardy eur ročne by sa dalo ušetriť, ak by sme mali integrovaný digitálny trh. Geoblocking a problematika DPH sem spadá. Ďalší dôležitý bod sú optimálne rámcové podmienky e, pre služby a siete. Ide o budovanie infraštruktúry, fast track verfahren geschwindigkeit zählt nämlich im bereich der digitalisierung. fast track no a členské štáty uh, musia aplikovať. Vieme, že dnes sú tie postupy príliš dlhé pre digitalizáciu. Eh, potrebujeme lepšiu reguláciu a komisia predlaží k tomu návrhy, ktoré sa budú aplikovať v členských štátoch, tak to bude určite pozitívne. A tretí podstatný bod vlasti digitalizácie to je digitalizácia ako motor rastu. Vieme to a poznáme to aj z výpočtov komisie, že sa ráta sa potenciálom 418 miliard eur, eh, teda 3,8 milióna nových pracovných miest to môže pomôcť Európe prekonať rozdiely. No Európa si nemôže dovoliť eh, v tejto digitálnej revolúcii sa nezúčastňovať. Ďalšie oblasti, ktoré treba ktorými sa treba zaoberať, to je ochrana údajov, bezpečnosť údajov, tým sa budú ale hlavne zaoberať iné výbory, ktoré digitál, ďalej digitálne kompetencie, kvalifikácia, vzdelávanie, e-government, o tom sa hovorilo. Keď myslíte, že elektronickým verejným obstarávaním eh, by sa v Európe dalo ročne úspore 50 miliard eur, to sú obrovské sumy. Európsky cloud, to je dôležitá vec, Hovoril o tom už komisár Moedáš. A posledná vec, o ktorej si hovorí komisár Oettinger, Európa potrebuje globálnych aktérov v oblasti digitálneho trhu a keď táto správa k tomu prispieje vytvorenie dobrých rámcových podmienok, tak by sme sa mali čo najrýchlejšie pustiť do práce. Ďakujem pekne. Ja Ďalší mi tými sa tu boli ešte pred 15 minútami. My si vypočuli spravodajkyňa a potom zmizli, neviem, či išli na kávičku, alebo mali iné povinnosti, ale bohužiaľ tu nie sú. No a chcel by sa ešte niekto vyjadriť? Nie viac ako 3 minúty, prosím. Federlej. Ja myslím, že 3 minúty ani nebudem potrebovať je dôležité, ako ste to všetci povedali, rád by som zdôraznil pár vecí, ak pôjdem do Estonska alebo Fínska, chcem si niečo kúpiť a moja, a moja kreditná karta nebude akceptovaná, je to rovnaké, ako keby som si chcel niečo kúpiť a nebudú akceptovať kreditnú kartu. Ak pôjdem do obchodu, budem sa, chcem si kúpiť novú sedačku, musí byť doručená, sú to rovnaké pravidlá, ako keby som kúpil niečo online, pretože malo byť doručené, takže ja by som chcel vyzvať spravodajca, aby nevytvárali nové legislatívne prostredie, ktoré už máme v našich v našom prostredí. Treba len zaistiť, aby existujúce sa uplatňovalo vo všetkých členských štátoch nevytvárať nové témy. A treba sa tiež pýtať opätovne, prečo USA sú na tom lepšie ako my. A otázka je regulácii. Nám sa dobre darí. V tom, či sa dá zaslať, zbaliť do škatule a poslať do iného štátu, ale pokiaľ to nie je hmatateľné, sú to inovácie, služby, digitálne služby, zrazu Európska únia nemá fungujúci vnútorný trh ani v energetike. Takže ja chcem len zaželať všetko najlepšie spravodajcom a tieňovým spravodajcom. A ak sa vám to podarí, tak budeme lídrami aj na digitálnej stránke. Bude to veľa peňazí, veľa celých miest, čiže potrebujeme eh, peniaze a nové pracovné miesta. Ďakujem. Ďakujem pekne, milý kolega. Pani Werner, ďalšia rečnička. Áno, ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ja myslím, že komisia, Európska komisia, že navrhnú dve veci. Poprvé, stratégia o digitálnom úrovnom trhu pána Oettingera, ANSIPA a Myslím, list pani Bienkovskej, bohužiaľ, obidve sa tejto témy len tak odklina no a myslím, že táto iniciatívna správa je možnosť Európskeho parlamentu ešte raz sa, zase na tom správnom mieste, Imko, a pani Gephardt to už povedala, sa bude sústrediť hlavne na tie právne otázky, otázky e-commerce a myslím, že našou úlohou spojí DSM s reindustrializáciou. A podľa mňa môže do toho spadať tiež prepojenie mnohých národných platformiem, Vymysel 4.0, lepšia koordinácia a predovšetkým výmena najlepších postupov a analýza technológie, tiež je stále veľká právna neistota ako sú 3D tlačiarne alebo spolupráca človek-robot. Ďalej analýza situácie zamestnancov. Konca mája bol zverejnený akčný plán na digitalizáciu priemyslu. Ja myslím, že skutočne treba konečne vyvinúť nejaký tlak na komisiu a začať konať. Ďakujem za naše vyjadrenia. Ďalší kolega. Ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem a blahoželám spravodajcom a tieňovým spravodajcom. To je jedna z najdôležitejších európskych tém pre budúcnosť Európy. Treba je strategické rozhodnutie, v digitálnych otázkach trochu zaostávame. Dalo by sa dokonca povedať, že na digitálnom trhu, ktorý vedie USA, sme takým posledným vagónom. No a preto musíme sa snažiť nájsť novú formu digitálnej revolúcie. Musí to byť niečo, čo prekročí hranice trhu iba privedie to vyváženej spoločnosti. Skutočne treba byť veľmi, veľmi zodpovedný. To je samozrejme otázka dopytu, ale aj spoločenskej situácie. Znamená to, že treba tiež zmeniť formy vzdelávania, celoživotné vzdelávanie napríklad elektronické služby na európskej úrovni, to všetko zapadá do dimenzie európskeho vnútorného trhu. Isté sa tam dá ešte veľa urobiť a ja želám celému mužstvu a družstvu všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne. Mnohí komisári hovoria o tomto oznámení, čo je pre nás také dôležité a je veľmi dôležité iste, aby sme vedeli, aký názor má Európska komisia. Medzi nami je pán Belej z NDG Connect. Mohli by ste sa vyjadriť a uviesť vás pár pripomienok aj k diskusii v Európskom parlamente. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som Martin Bailey z DG Connect. Ja hovorím ako čas spoločnej formácie z komisie a zastupujem aj kolegov z DG Just a iných. Ako povedala pani Kapel, tak e, táto tematika, lebo toto tematikou sa zaoberajú viac menej ženy hlavne. No, tešíme sa z našej spolupráce a z konfigurácie ITRE IMCO ďalšie mesiace a roky. Je to štruktúra, ktorá odzrkadluje náš kolaboratívny prístup na komisii, ale tiež podstatu problémov, ktoré zdôraznili rečníci, a ktoré zaťažujú trh, eh, podniky a vytvárajú správne podmienky, ktoré tieto efekty prinesú rastu vo všeobecnosti. Musím povedať, že som rád, že všetci hovoríte také veci ako komisia. Niektoré slova a vety sa objavujú aj v našich vlastných eh, interných dokumentoch. Ako iste viete, stratégia DSM bola spustená 6. mája, je založená na troch pilieroch, aby sa riešili obavy trhu lepšieho prístupu pre podniky a spotrebiteľov vytvorenia lepších podmienok, aby siete a digitálny trh mohol prekvitať a maximalizácia rastu digitálneho hospodárstva. No a ak sa nám podarí aj splniť prvé piliere, tak e, získame pridanú hodnotu. Mnohí z vás hovorili o iniciatíve, ako je ten cloud, čo je súčasťou dôležitou iniciatívy pre rast, keď splníme prechádzajúce podmienky. Ja by som chcel ešte povedať, že na rozdiel od digitálnej agendy, ktorá digitálne záležitosti dodala, na to tak digitálny trh je konkrétne o vašich návrhoch a preto sa tešíme na spoluprácu, tvorenie dynamiky a pozitívneho, pozitívnej dynamiky, ktorá už bola vytvorená v súvislosti s roamingom, sieťovou neutralitou, na čo sme spolu s vami úzko spolupracovali. Ďakujeme za podporu, ale treba využiť naozaj tú dynamiku týchto konkrétnych aktivitách. Viacerí z vás hovorili o frustrácii z geoblockingu. Ako viete, toto je jedna z, jeden z konkrétnych krokov, ktorý chceme podniknúť a odstrániť tú frustrácie pre spotrebiteľov. Nebude to jednoduché. A toto prekážky pre podniky, ktoré založili spôsobili pre spotrebiteľov. Ďalej vy ste hovorili o eh, regulácii pre podniky. Áno, treba si to uvedomiť. Iste viete, že podpredseda komisie Timmermans predstavil svoje princípy, lepšie regulácie a plány. To iste ešte budeme veľa počuť, ale tie veľké prekážky ako geoblocking, možno tam bude patriť aj legislatíva na to, aby sme riešili tieto obavy. A čo sa týka volácie pre podniky, aby som, napríklad slova predsedu Junkera, veľké veci musíme robiť vo malom, teda veľké, malé veci musíme robiť malom a veľké vo veľkom. Ďakujem veľmi pekne. Čakáme pomerne dosť legislatívnych návrhov v nachádzajúcich rokoch neviem, 5, 8, 10, no nevieme, ale je veľmi dôležité uvedomiť si a zrealizovať čo najviac vašich plánov. Ďakujeme pekne za to, že ste prišli na takúto, takúto predstavenie. Vieš, tu je pani Gruben z DG Growth. Je to tak. Chceli by ste niečo povedať? Ten DG Growth je veľmi dôležitý Iš pre digitálnu agendu. Ja by som možno len doplnil to, čo povedal Martin Bailey, týka digitálnej transformácie priemyslu. Istotne, stratégia pre digitálny jednotný trh, rieši sa to vo viacerých eh, kapitolách. Je tu eh, práca pre štandardizáciu IKT a ďalej práca o dátach, vlastníctve údajov, tiež dôležité pre digitálnu transformáciu, ale toto sú len prvé dva pracovné balíčky. Je to prebiehajúce úvahy na komisii na DG Growth o ďalších eh, opatreniach, ktoré by sme mali prijať na podporu digitálnej transformácie priemyslu a v neskôrších fázach predstavíme v tejto oblasti konkrétnejšie opatrenia. Áno, my by sme chceli byť neustálom kontakte spolu s vami. Očakávame legislatívne akty. No a slovo by som dal teraz spravodajkňam, aby zhrnuli trochu diskusiu. Máte ešte každá 3-4 minúty k dispozícii, takže pani Kallás, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Ja myslím, že jedna vec, na ktorú nesmieme zabúdať, je, že ak komisia dokázala spojiť komisárov a generál riaditeľstva do jednej stratégie, tak by sa nám to bolo podariť aj nám. Je to iste náročná vec, ale podarilo sa. No a samozrejme, táto diskusia ukázala, že množstvo vecí, ktoré sa týkajú digitálnych záležitostí a v podstate všetko s tým môže súvisieť. No a najväčšou výzvou tu je aby to bolo všetko v jednom dokumente, stručnom dokumente. Takže čo sa týka obmedzenia správy, je to veľká výzva. Dôležité je, že digitalizácia iných priemyselných odvetví, ako upozornili mnohí kolegovia, rovnako čo bolo zdôraznené, je dôvera, samozrejme dôvera ochrany údajov. Je to tiež dôvera či regulácii spoločnosti do digitálneho sektora, pretože ak bude príliš vysoká regulácia, alebo že sa bude neustále meniť, tak ako povedal kolega Virkunen, tak teda kolegyňa Virkunen, tak e, tieto pracovné miesta budú vznikať inde, ale z hľadiska spotrebiteľov je dôležitá dôvera na to, aby sme sa dokážali angažovať v digitálnych službách. Ďalšou dôležitou vecou je lepší prístup k digitálnym službám. Úplne súhlasím, je to otázka infraštruktúry, ale tiež je otázka digitálnych eh, vedomostí, kde potrebujú mať prístup k digitálnym službám, vedieť, ako ich využívať, ako sa chrániť. To je, myslím, na teraz všetko. A slovo môžem dostať asi Evelyn Gephardt. Áno, ďakujem pekne. No a teda požiadam vás, aby ste sa vyjadrili. Áno, predseda, ďakujem na diskusii vidíme, aká komplexná je táto téma. Mnohými témami sme sa ešte vôbec ani nezaoberali. Ani to tak neurobím teraz, pretože to prekročil rámec. Ja som si istá, že sa nám podarí s IMCO a ITRE vynikajúco spolupracovať a pre občanov chceme to najlepšie, chceme aby vnútorný trh fungoval aj pre podniky, malé a stredné podniky, aby sa rozvíjali, pretože len tak sa nám podarí vytvárať kvalitné pracovné miesta. To je veľmi dôležitá otázka a treba zistiť, že keď občania nakupujú online, aby sa mohli spolahnuť na pody. pretože len keď bude v EÚ vybudovaná dôvera, tak bude fungovať aj vnútorný trh. A preto Federle už odišiel, ale ja som mu chcela jednoducho povedať, že nám nejde na vytvorenie najväčšieho počtu legislatívnych aktov, ale jasne zadefinovať, kde potrebujeme legislatívne akty a nové zákony a tam ich potom vytvoriť. To znamená lepšia regulácia, Čiže nejde o to odstrániť všetky pravidlá, ale ide o vytváranie správnych pravidel, tak aby sme využili šancu veľkého vnútorného trhu EU, tak aby sme boli na rovnakej úrovni ako USA, ktoré nás v tejto oblasti predbehli. No o to pôjde využiť šance, podporiť inovácie, bez obmedzovania práv občanov a spotrebiteľov. To je základný problém, ktorý máme spolu a myslím, že sme na dobrej ceste. Uh, thank you very much. Ďakujem pekne. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodaj som neviem spravodajcom. Je to prvá diskusia na výbore ITRE a som si istý, že spolupráca medzi IMKO a ITRE je správnou odpoveďou na očakávania Európskej komisie a v prvom rade samozrejme Európskeho spoločenstva, pretože to je pre nás dôležité. Nie Európska komisia, ale európsky občania. Je to výborná odpoveď, reakcia, pretože by sme sa mali k tomuto problému e, približovať z oboch strán. Čo je možné z technického hľadiska, z hľadiska priemyslu malých a stredných podnikov a potom ako to využiť pre našich e, spotrebiteľov. No a čo je dôležité? aby oba výbory spolupracovali. Je dôležité, aby sme sa navzájom lepšie poznali a aby sme boli lepšie pripravení na budúcu legislatívu. Pretože bude tých právnych predpisov v nadchádzajúcich dvoch, troch rokoch veľmi veľa a mali by sme na to byť naozaj dobre pripravení. Nemyslím, že by sme sa mali riadiť pravidlom 55 v legislatívnom návrhu. To asi nie. Ale pokiaľ ide o komunikáciu, je to výborný prístup. Spolu aj s ostatnými štyrmi ďalšími výbormi, ktoré budem, ktorými budeme neustále spolupracovať. Som si istý, že by sme nechceli zmeniť štruktúru Európskeho parlamentu, ale pokiaľ chceme zareagovať na horizontálny prístup, ktorý navrhla komisia, mali by sme v rámci výborov takýmto spôsobom spolupracovať. Takže ďakujem ešte raz za prvú výmenu názorov. A teraz ten rozvrh je pomerne mm, presný 12. a 13. oktobra budeme mať spoločné zasadnutie výborov ITRE a IMCO. Úvaha nad správami. Takže zdá sa, že máte priatelia pred sebou veľa času, avšak medzi tým sú dovolenky, takže pravdepodobne aj za ten čas všetko pozabudate. Ale od septembra alebo od oktobra zrejme bude dosť času na prípravu. Termín na podávanie mm, pozmeňovacích návrhov je o 3 dní neskôr. Čiže poslanci by mali byť veľmi dobre pripravení na okamih e, zvažovania správ a potom by mali byť schopní poslať okamžite tie pozmeňovacie návrhy. E, reakcia na pozmeňovacie návrhy o mesiac neskôr, 10. novembra. Ďalší bod. E, uvaha o kompromisných návrhoch je 12. november a spoločné hlasovanie ITRE a INTE je 10. IMKO, pardon, a ITRE je 10. december. Čiže ten časový rozvrh je pomerne striktný. Chcel som vám to teraz prečítať. Samozrejme, najdôležitejšie je návrh správy, ktorý sa bude riešiť 12. a 13. oktobra. Takže ďakujem veľmi pekne. Skončili sme presne na čas, máte ešte 5 minút na to, aby ste sa dostavili na schôdzu výboru IMKO. Takže pozdravte odo mňa poslancov aj predsedu výboru IMKO. Ďakujem pekne.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 Uh, uh, Kolegovia, začneme presne o 11.00, pretože je na ceste pán minister. Uh, Kolegovia, dámy a páni, ak dovolíte, rád by som privítal luxemburského ministra pre eh, hospodárstvo a obchod, je to pán Etienne Schneider. Sme naozaj radi, pán minister, že ste tu s nami. Priority Priority predsedníctva a ďalšieho pol roka sú pre náš výbor veľmi dôležité. Je to otázka priemyselnej politiky malých a stredných podnikov, samozrejme energetická politika, vesmír, e, potom jadrová bezpečnosť a tiež um, Nakladanie s odpadom, toto sú všetko veľmi zásadné témy pre výbor ITRE. Cítime sa zodpovední za všetky tieto body, ktoré sú dôležité aj pokiaľ ide o stratégiu vystúpenia z krízy. To, čo sa s vami stretávame, pán minister, je pre nás veľmi dôležité. Dúfam, že váš prejav bude k dispozícii na internete. Môžeme ten prejav zaslať aj našim kolegom poslancom, pretože som si istý, že, že ich veľmi zaujímajú vaše priority na ďalšieho pol roka, pretože vy ako predsedníctvo ste veľmi skúsení, predsedali ste už 12 krát. Máme tu niektoré predsedníctva, napríklad minulého pol roka to bolo Lotyšsko, ktoré to robilo prvýkrát. No a od vás samozrejme toho očakávame veľa. Očakávame, že urobíte veľa pre zlepšenie nášho hospodárstva. Takže, pán minister, dávam vám v tejto chvíli slovo. Ďakujem, pán predseda, vážení dámy, vážení páni, poslanci, poslankyne. Som veľmi rád, že tu dnes môžem byť s vami a predstaviť vám program luxemburského predsedníctva na nadchádzajúcich 6 mesiacov. Včera ste už mali príležitosť stretnúť sa s dvoma mojimi ďalšími kolegami, pre, premiérom Betlenom a pánom Hanzenom a s ním ste hovorili o telekomunikáciách a výskume. Pokúsim sa dnes hovoriť o týchto zásadných otázkach v oblasti konkurencie a schopnosti. Poviem vám, aký je náš, naša predstava o práci v oblasti priemyslu energetiky. Tie všetky mám na starosti. Určite sa zhodneme s tým, že táto kombinácia dáva zmysel, keď si zoberieme do úvahy blízky, takmer nerozdeliteľný vzťah medzi týmito oblastiami. Uvedomujem si, že toto je posledná pracovná schôdza výboru ITRE pred e, letnými prázdninami, takže sa pokúsim hovoriť krátko a stručne aby sme možno mali trošku času na diskusiu, alebo možno budeme diskutovať inokedy, tak ako navrhol váš predseda. Takže schopnosť. Teraz prejdem do francúzštiny, ak dovolíte. Takže pokiaľ ide o priemysel a vnútorný trh, naplánovali sme dve schôdze výboru pre konkurencieschopnosť 1. oktobra a 30. novembra, neformálna schôdza rady sa odohrá budúceho, budúci pondelok 20. júla v Luxembursku. Tie dve hlavné predstavy sa, sa nachádzajú e, v jadre našich činností. V prvom rade sa budeme snažiť preskúmať situáciu v Európe, budeme sa venovať najmä nákladom pre neexistenciu Európy, budeme sa tiež snažiť e, prelomiť bariéry, ktoré Eh, bráňa našim podnikom v rozvoji, pretože tieto sa musia mm, snažiť zosúľadiť svoju prácu s legislatívou 28 rôznych členských štátov, čo platí pre offline, ale aj digitálny trh. Takže taktiež chceme posilniť eh, pozíciu konkurencieschopnosti vo všetkých politikách. Je dôležité posilniť hospodársky a priemyselný rozmer vo všetkých oblastiach. Napríklad by som uviedol veľkú reformu systému ETS, ktorú komisia včera prijala. Pokiaľ ide o vnútorný trh, tak je samozrejme, že digitálny trh je pre nás veľkou prioritou vo všetkých, vo všetkých e, oddieloch rady. Luxemburské predsedníctvo sa bude venovať hneď prvým iniciatívam, ktoré sa nachádzajú v balíčku pre jednotný digitálny trh. Mám na mysli modernizáciu autorských práv a reformu práv spotrebiteľov online. Následne naši holegovi, holandskí kolegovia budú v tejto práci pokračovať. Taktiež netrpezlivo čakáme na balíček vnútorného trhu pre tovary a služby. Ten mal byť prijatý minulý mesiac, ale dojde k tomu a podľa našich posledných informácií až na jeseň. Pokiaľ ide o tieto dva dokumenty, tak sme sa pokúsili rýchlo poskytnúť ambicioznú politickú odpoveď Európskej komisii pretože je dôležité, aby sme zabezpečili vysokú mieru investícií v prácach, ktoré musia viesť k odstraneniu bariér cezhraničného obchodu a redukovať administratívnu záťaž našich e, podnikov. Samozrejme, chceme tiež zlepšiť prístup spotrebiteľov k výrobkom a službám online aj offline. Taktiež chceme uľahčiť posun našich podnikov k digitálnym metodám, aby mohli zavádzať inteligentné továrne. Volá sa to priemysel 4,0 Právne nástroje nám, um, vhodné právne nástroje nám umožnia mať funkčný vnútorný trh. Chceme tiež hovoriť o princípoch vzájomného uznávania, ktoré by mohol byť e, využívať nejším prvkom e, v rámci podnikania, pretože to naše firmy potrebujú. Priemysel nie je e, sektorom minulosti, je to moderný sektor, ktorý má v Európe veľkú budúcnosť. Žiadna ekonomia nemôže byť silná, pokiaľ nemá silný priemysel. A zlepšovanie konkurencieschopnosti priemyslu bude preto v centre našej práce. Budeme sa snažiť vytvoriť dobré rámcové podmienky a vrátanie lepšie integrovaného vnútorného trhu, ktorý e, bude stavať na jasných, transparentných, kľúčových pravidlá, ktorá bude promovať investície v Európe. Ja osobne dúfam, že Európska komisia nám predstaví skutočnú cestovnú mapu pre priemysel, kde budú uvedené konkrétne akcie a špecifické časové lehoty, tak ako o to žiadala e, Európska rada v marci 2014. List, ktorý nám poslala komisárka Vienkovská na túto tému, ma e, zatiaľ plne neuspokojuje. Počas luxemburského predsedníctva chceme sledovať uskutočňovanie sektorovej politiky, najmä v sektoroch, ktoré sú náročné na energetiku. Nasledujeme plán, ktorý bol prijatý v roku 2013 a taktiež sa chceme zameriavať na automobilový priemysel. Budeme úzko sledovať situáciu týkajúcu sa prístupu k financovaniu podnikov, najmä pokiaľ ide o malé podniky. Luxemburské predsedníctvo udeluje veľkú prioritu politike pre MSP a revízie e, právneho predpisu, ktorý sa venuje malým a stredným podnikom. 18. až 20. novembra organizujeme v Luxembursku veľkú konferenciu, volá sa to SME Assembly. Tá sa budeme tiež venovať otázkam MSP. Pokiaľ ide o vesmírnu politiku, je hlavným cieľom posilniť práce o budúcich vzťahoch medzi eh, eh, Európskou úniou a Európskou vesmírnou agentúrou Spolu so Švedskom predsedáme v tejto chvíli aj tejto organizácii. Čiže chceme zorganizovať neformálne stretnutie Rady pre vesmír. Luxemburské predsedníctvo chce otvoriť toto neformálne fórum po štvoročnej prestávke a navrhnúť e, iný, iný spôsob fungovania. Predsedníctvo taktiež chce podporiť diskusiu medzi Európskou komisiou a ESA aby sme vypracovali taký scenár, ktorý prispieje k vývoju vzťahov medzi EU a ESA. Ďalší dokument, ktorému sa chceme venovať, je návrh smernice, ktorá sa týka rozširovania údajov pozorovania zemegule na komerčné účely. Tá bola komisiou stiahnutá 1. E, júla. Neviem, či to bolo preto, aby, aby e, tým označili aj začiatok luxemburského predsedníctva. Teraz prejdem k mainstreamingu konkurencie schopnosti, už som to hovoril. Chceme prehlbiť mainstreaming konkurencie schopnosti a chceme prispieť k lepšej koherentnosti jednotlivých politík. No a v tomto duchu sa budeme pokúšať modernizovať e, pracovné metódy Rady pre konkurencie schopnosť, aby sme lepšie zobrali aby sme lepšie um, zobrali do úvahy faktory, ktoré majú dopad na konkurencieschopnosť a na vnútorný trh. Začiatkom každého zasadnutia Rady pre konkurencieschopnosť sa, sa, sa spraví kontrola konkurencieschopnosti. Ide o to, aby sme dosiahli otvorenú výmenu názorov medzi ministrami a Európskou komisiou. Keď berieme do úvahy aktuálny hospodársky vývoj v Európe, vrátanie mikrohospodárstva, to chceme riešiť a taktiež chceme riešiť aktuálny stav v oblasti konkurenceschopnosti vnútorného trhu. Toto samozrejme e, patrí do portfólia Rady pre konkurenceschopnosť či iných formácií Rady. Snažíme sa dosiahnuť lepšiu koordináciu a vypracovanie nových iniciatív Európskou komisiou. Prejdime teraz na e, energetickú politiku tá je naozaj zásadná v Európe. Pokroky, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť v minulosti, e, medzi nich patrí bezpečnosť dodávok, e, otvorenie trhov, e, rozšírenie obnoviteľných zdrojov energie. No všetky tieto opatrenia ne, ne, nedokázali zabezpečiť to, aby Európska únia bola absolútne nezávislá od svojich dodávateľov. Dôležité je teda, aby sme sa venovali tomu, aby sme získali e, pri, pri príslušné ceny za energiu pre ako priemysel, tak aj občanov. Rozvoj nových zdrojov energie viedol k rastu a taktiež prispel k zníženiu nezamestnanosti v EÚ. Preto predseda komisie, rada ministrov a šéfovia štátov volali po energetickej únii a spustenie takejto energetickej únie e, samozrejme vzbudzuje veľké očakávania od sektoru, priemyselného sektora aj od občanov. Je našou úlohou, ako aj úlohou všetkých inštitúcií EÚ na, na toto očakávanie reagovať. Je to naša zodpovednosť a tá zodpovednosť je veľká. A práve z toho dôvodu, ako som už pred chvíľou hovoril, by som povedal, že je dôležité, aby sme sa venovali správe energetickej únie. To je priorita a na decembrovej e, rade sa dúfam, že si budeme môcť povedať, že sme dosiahli pokrok práve pri ustanovaní tejto únie. S niektorými kolegami rady som hovoril o tom, že by som bol rád, aby komisia rýchlo prijala revíziu smernice o označovaní výrobkov. Od včerajška sa tak deje. Pracujeme na legislatíve k textu takisto tiež e, ďalšie časti balíčku zo včerajška, príslušné oznámenie. Počas tohto predsedníctva e, je dôležitá inovácia, výskum, nové technológie, principiálne v sektore energetickej účinnosti a obnoviteľnej energií. kde je, to je dôležité pre vytvorenie pracovných miest v Európskej únie. Teším sa ministerskému stretnutiu v tejto súvislosti, ktoré sa bude venovať rovnakej téme. 21. až 23. septembra budeme riešiť nové e, technológie energie, bude nasledovať i diskusia počas neformálnej rady. Počas tohto, tejto rady budem hovoriť o otázke financovania energetickej tranzície v kontekste e, Junckerového plánu. Potešilo by ma, keby tu bol v konečnom dôsledku dobrý globálny pohľad, keby sa zrýchlila energetická politika pokiaľ ide o medzinárodný plán, ide nám o južný e, koridor, takisto vzťahy so Severnou Amerikou. Energetickému partnerstvu pripisujeme veľký význam vrátane Stredomoria. Tento rok energetická komunita bude oslavovať 10. výročie. My podporujeme toto v neposlednej miere, ak chceme oslovať e, roz, rok 2015 e, ako rok rozvoja. Chcem s vami spolupracovať. E, ďakujem za, po, za pozornosť. Thank you. Thank you very much. Ďakujeme. Bol to veľmi dôležitý prejav pre nás všetky, všetky tie vaše priority. Je tu množstvo otázok. Možno sa spojíme eh, i s kolegami cez internet. Teraz snáď podám slovo pani Nibler. Ďakujem, vážny pán minister, pán predseda rady. Vlastne nemám otázku. Chcem vás len povzbudiť, aby ste realizovali to, čo ste práve boli avizovali. Je to veľmi ambiciózne predsedníctvo. Určite sa vám podarí mnohé. Napadli mi dve veci. Jedna vec to je to, že e, chcete mať zhromaždenie k SME. A tu by som chcela využiť, e, upozorniť vás na e, E, problematiku rodinných podnikov. Tie tvoria 60 našich podnikov v Európskom spoločenstve. Ich hlavná práca v mnohých našich členských krajinách v politickom e, v pohľade nezohrávala žiadnu úlohu a preto sme tu vytvorili e, správu, ktorá sa bude riešiť i v pléne tej správe zohľadňujeme práve túto problematiku. Mohli by ste to e, snáď zapracovať práve. To by bolo v zmysle tomu, čo väčšine, väčšinovo e, diskutujeme. A tá druhá oblasť, ktorú by som rada e, riešila, a to je letecká doprava. Je to pre nás veľmi dôležitá Otázka. Mnohé sme e, k tomu e, dosiahli. Ide nám o to, aby tieto prostriedky e, sa riešili. Prijali sme správu aj k priemyselnej politike. Pre mňa je úžasné, že práve v tejto oblasti chcete oživiť i túto oblasť práve pokiaľ ide o satelitnú komunikáciu. Tu musíme naozaj byť veľmi silní. Je to veľmi, veľmi e, potrebné. I geodáta. I to je všetko veľmi dôležité. Je mi ľúto, musím Eh, musím skôr odísť, mám tu návštevníkov. Nepoložil som v podstate otázku, len som vám chcela zaželať veľa šťastia a šťastnú ruku pri vašom predsedníctve. Ďakujeme pani Nibler, hovorila za EPP, za socialistov a demokratov, teraz pán kolega Zuriňo. mene svojej skupiny <clears throat> sa veľmi rád na vás dnes obraciam. E, blahoželám k vašemu predsedníctvu i k ambicioznosti vašeho programu, ktorý nám predkladáte. Predsedníctva sú vždy krátke, ale v druhom pôroku je ešte o jeden mesiac e, menej pokiaľ ide o schopnosť už tak to je veľmi dôležité. Zjednodušenie, harmonizácia. Venujete sa tu veľmi zložitej otázke, ktorú musíte vyriešiť, ale občania vám tú otázku určite budú klásť. Priemysel v Európe má teraz veľké problémy, pokiaľ ide o Veľký problém je v tom, že e, Luxembursko by tu mohlo malo možnosť pri harmonizácii daní mať veľké a dôležité pokroky. Potom energetická únia, tu sú dôležité body a teší ma, že tento plán sa spustí pred 7 rokmi. Som bol ja zodpovedný za energetiku Portugalsku, Myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme tu teraz technologicky a energeticky pokročili. Preto je rozhodujúce, aby sme v tejto oblasti čosi aj robili. Na to potrebujeme aj e, e, dôveru. blahoželáme vám k vašemu dobrému pracovného programu. Pán Grobarčík. Ďakujem, pán minister. Ako ďalší spravodajca k energetickej únii. Ako spravodajca ma, ako spravodajca ma teší vaša prezentácia. Spomenuli ste všetky dôležité témy, konkurencie, schopnosť, reindustrializáciu a nezávislosť energetickú. Je to samozrejme veľmi dôležité. Problém je, e, je energetika. Musíme redu- redukovať náklady. Sme veľmi nákladní v porovnaní e, s Amerikou či Číňanmi. Preto chceme venovať e, pozornosť tomuto typu problémov porovnaní samozrejme s väčšinou energetickej komunikácie, pokiaľ ide o produkciu ocele, chemikálie. To je samozrejme veľmi dôležité pre Luxembursko, pretože Luxembursko je jedným z najväčších výrobcov e, ocele väčšinu e, ocele v Polsku. Pre náš terminál sme nakupovali z Portugalska. Práve pre nás je tiež dôležité e, vyrábať tento typ vecí. Ale moja otázka sa týka rešpektovania všetkých zdrojov energii, jadrová, konvenčná, nekonvenčná e, energia, rešpektovanie pôvodných zdrojov, osobitne potom e, predlicového plynu. plynu. Nezávislosť totiž, už tak to je otázka e, e, kombinovania všetkých typov energií a samozrejme chceme pomôcť všetkým krajinám, aby boli naozaj nezávislé. Ďakujem. Ďakujeme. V mene zelených kolega Turmes. Vítajte tu. Som veľmi hrdý na svoju vládu, krajinu, ktorá preverá predsedníctvo. V prejave pána ministra sme si všimli, že je to téma, ktorá je veľmi progresívna, ktorá nás chce e, posúvať vpred. To, čo je veľmi dôležité podľa mňa, je dať úlohu Európskemu parlamentu. Pán Buzek i mnohí koordinátori tohto výboru i výboru Envy napísali list Európskej komisii už na začiatku roka, s cieľom vyjasniť, že riadenie e, energetiky sa musí diať s Európskym parlamentom. Musíme zostať v systéme spolurozhodovania. Energetická účinnosť, všetko to, čo sa toč, točí o, o, okolo týchto sietí, treba zabezpečiť, aby tu bolo silné riadenie e, pre e, ciele 2030. Treba zdôrazniť, že sme e, stratili. E, sú to mesiace pre spotrebiteľov. Treba to naozaj rozbehnúť pre spotrebiteľov. Je tu bod, ktorý som už riešil. E, otázka ekodizajnu a to dozoru nad trhom. Príliš veľa podvodov Myslím si, v rade by ste mali tlačiť na ďalšie vlády, aby akceptovali, že na vnútornom trhu nemôžeme mať národné systémy dozoru, ktoré by nefungovali. Treba vytvoriť centrálny register, to by nám výrazne pomohlo. Včera komisia prezentovala trhový dizajn, veľmi dobrý materiál, Avšak úplne zabúda na skreslenie konkurencie dotáciami. Môj slogan tu je, že povedať, že Euró, e, Európska komisia je slepá k fosílnym palivám a myslím si, že v komisii e, musíte vyjasniť, že je to trh, ktorý nefunguje. Nemôžeme mať e, ručenie pre e, fotovoltaiku, Naozaj dôležité je, aby e, to bol spravodlivý trh. Pokiaľ ide e, kit alebo balíček energetickej komunity a jej reformy, je veľmi dôležité, aby sme naše spojenia e, s, Balcky, s krajinami na Balkáne prehlbovali. Je tu vec, ktorú tiež diskutujeme s komisárom Ševčovičom. Nebolo by lepšie vytvoriť e, veľký trh juhovýchodnej Európy elektrické energie a plynu a zapojiť krajiny ako je Srbsko, pretože elektrická e, energia nepozná hranice. Takže ďakujeme vám za to, že e, tlačíte na tento materiál. Už čo skoro skončím svoje úvahy. potom prístup k financiám. Tu si myslím, kolega predseda prerušuje rečníka. Treba, bohužiaľ, eh, naraz hovoria dvaja rečníci, poznámka tlmočníka. Pani Bermeo Zague. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pán minister, za to, že ste prišiel a že ste nám predložili tento ambiciózny program. Som tu. Ďakovala som vám, že ste prišiel a že ste prezentoval program predsedníctva. Mňa zaujímajú dve témy pre nás veľmi dôležité. Sú spojené s európskou ekonomikou. Je to e, Junckerov plán a otázka ekonomiky je tu množstvo záväzkov, zlepšovať pracovné miesta, produktívna konvergencia a iné. Tu sú tiež dôležití i sociálni partnery, ktorí sa zapájajú do uplatňovania týchto cieľov, aby sa lepšie zaistilo financovanie európskej ekonomiky. Tu je potrebné riešiť slabiny ktorá má množstvo ekonomík i u nás. Je to otázka termínov ďalej. Všetky tieto otázky musia byť e, na našom programe. Mali by sme sem e, to zapojiť i do rôznych prieskumov. Druhá dôležitá téma je otázka e, fiskality. Veľká časť problému je tá, že na juhu Európy sa museli sústrediť na medzinárodné konglomeráty, ktoré prevádzkujú v praxi vyhýbaniu sa platenia daní, tzv. optimalizáciu a práve nedávno sa to e, odhalilo práve v Luxembursku. Je tu nekalá konkurencia voči malým a stredným podnikom, ktoré práve vytvárajú pracovné miesta, vytvárajú rozvoj ekonomiky v okolí. Je to veľká ekonomická strata pre štát, ktorý naopak má veľmi podporovať také miestne centrá ekonomického rozvoju. Za eko- luxemburského predsedníctva by sme chceli nejaký, počuť nejaký záväzok, že stanovenie toho základu daňového bude zohľadňovať, kde sa e, ktorá produkcia vyrobila a že to bude platiť rovnakým spôsobom pre všetky podniky. Nikto nebude diskriminovaný. Ďakujem a ešte raz ďakujem za vašu prítomnosť tu medzi nami. Teraz ďalší rečník. Ďakujem pán predseda i pán e, minister za vaše úvahy o prioritách luxemburského predsedníctva rady. Vaše portfólio je veľmi rozsiahle E, kryjete sa s mnohými prioritami predsedníctva rady. Vaš portfólio je takmer také veľké ako portfólio tohto výboru. Mne sa veľmi dobre páči a vítam to, že mainstreaming je v popredí a že chcete reformovať Radu o hospodárskej súťaži Viackrát sa hovorí, že e, toto má byť v popredí i ten ocelový plán, ktorý ste hovorili pre malé a stredné podniky, to je určite, určite dôležité, hlavne pre malé a stredné podniky. Hovorili ste o energetickej únii a včera prezentovaný balíček komisie kolega Grobarčík, ktorý je našim spravodajcom pre Energetickú úniu, prezentoval svoju správu. A musím povedať, keď hovoríme o konkurencieschopnosti, tú včera prezentovanú reformu treba riešiť, osobitne potom otázku e, úniku uhlíka. Vy ste, e, ja som Rakúšanka, my máme tiež oceliarstvo, náš najlepší výrobca za minulý rok v Spojených štátoch vytvoril dve e, výrobné linky. Bude sa ďalej v Rakúsku budovať alebo sa stiahne väčšinovo tento podnik do USA. Je to veľká téma, preto mám otázku, či za vás vidíte mu potrebu konať, aby tie včera e, navrhnuté opatrenia E, keďže je tu zmena počtu oprávnených oblastí, má sa odbúravovať, je to veľa. Vidíte tú potrebu konania. Aké kroky vykonáte, aby ste stiahovanie produkčných výrobných liniek ste mu zabránili. A vy ste zodpovední za obranu krajiny, no a je zaujímavé, že v Luxemburgu sa to pokladá za priemyselnú tému. V Rakúsku to je spojené so športom. Čaká nás veľká fúzia. Rosma 5 a Nexter. Veľa sa o tom hovorí. Ešte bude veľký, potreba veľkej diskusie, či to je možné takto. Mňa by zaujímalo vaše stanovisko k tomu, je možné, aby sa tieto dva podniky spojili? Ďakujem pekne. Pán Kelly. Ďakujem pekne. Vítam vás, pán minister. Želám vám veľa úspechov. Ja som z Írska, nedávno sa skončilo naše predsedníctvo a tie obrovské požiadavky na malé členské štáty. A Luxembursko to nie je výnimkou. No a ja som veľmi rád, že som zapojený do trialógu ochrane údajov. Dúfam, že čoskoro to bude ukončené ešte počas luxemburského predsedníctva. Teraz sa uskutočnilo niekoľko kôl trialógu, bolo to veľmi efektívne. Čiže to je pre vás veľká výzva. Ďalej, ja som spravodajca aj pre konferenciu COP21, klimatický summit v Paríži. tom budete zohrávať obrovskú úlohu. Takže čo môžete urobiť v globálnej úrovni v porovnaní s európskymi cieľmi? To je veľmi dôležité. Luxembursko je priateľskou, neutrálnou krajinou. Dúfame, že sa nám podarí dosiahnuť tú globálnu dohodu. No a na záver hovorilo sa o energetickej únii. Pre nás je to v každom prípade dôležitá téma. Nechcem zachádzať do detajlov. Len poviem, že pán Juncker povedal, že chce, aby Európa bola lídrom Takže ja vás vyzývam, čo môžete urobiť, aby ste vytvorili klímu na to, ekonomicky efektívnym spôsobom. Tu hrozba, že budem len hovoriť o obnoviteľných zdrojoch, ale nebudeme nič robiť. Je teraz veľká príležitosť a vy zohrávate dôležitú úlohu. Ďakujem, kolega. Tam Eller. Ďakujem pekne, pán minister, že ste prišli. Mám stručnú otázku. Zdôraznili ste úlohu Junckerovho plánu, ale nie je úplne jasné, že členské štáty, ktoré Junckerov plán podporili len v tom, že nechcú vlastné peniaze, ale v najslabšom, ale vybrať eh, to z najslabšieho častu časti rozpočtu a totiž pre výskum. A videli ste obrovský protest v parlamente, to absurdita celej situácie. 3% na jednej strane bolo akceptované 3% z HDP na výskum a vývoj a teraz v novom návrhu rady vidíme, krátenie okrem FC o ďalších 200 miliónov z rozpočtu na výskum. Ja by som sa chcel spýtať v rámci luxemburského predsedníctva, je to politická facka parlamentu. A ja sa pýtam, či sa angažujete za stiahnutie týchto návrhov na škrty, pretože inak povedané nedokážeme si predstaviť, čo sa deje. My sme priniesli tu obete, zdroj pre investície a rada navrhuje teraz žiadať okrem toho 200 miliónov v prvom rozpočtovom roku, to je čistá provokácia. A mňa zaujíma, ako sa s tým vyrovnávate na predsedníctve. Ďakujem pekne, Pán minister, ak môžem, tak aj ja vám položím pár otázok, veľmi stručných. Hovorili ste o Rade pre konkurencie schopnosť, hovorili ste o týchto otázkach, tiež ste hovorili o nákladoch na podelené zdroje. No a na neexistenciu Európy, aké sú No. Čo by bolo bez eh, takého zjednotenia, ktoré máme v Európe, predtým, než eh, bude pripravená legislatíva. To je veľmi zaujímavý prístup, ako ste povedali. A ďalšou témou je priemyselná cestovná mapa. O tom ste veľa nehovorili. z hľadiska Luxemburska to nie je až také dôležité, pretože váš priemysel je veľmi silný a príjem veľmi vysoký. Ale v Európe je priemer 14-15% príjem z priemyslu. A to je veľa menej, ako by sa malo očakávať. 20% by bolo v každom prípade lepších. No a tretia vec je vesmírna agentúra, vesmírna politika, ako ju financovať pretože Európska agentúra pre výskum vesmíru má k svojej dispozícii peniaze národných agentúr, my potrebujeme viac európskych prostriedkov, pretože to je vynikajúca politika z hľadiska inovácií. No a ja by som rád zopakoval, otázku s kolegou o cenách energii na našom kontinente. Máme regulované ceny vo väčšine členských krajín. Takže náš trh nefunguje. Všetky dane, dodatočné náklady sú oveľa vyššie ako v USA. Takže Potrebujeme komplexný prístup k týmto otázkam. My sme na výbore ITRE pripravili vypočutie na túto tému, alebo pripravujeme kríza energie, energetiky. No a dnes vás môžeme aj pozvať, kde sa vaša vláda zapojila, alebo za to, že sa zapája do takýchto vecí ceny energií na našom kontinente. Chcel by ešte niekto položiť nejakú otázku? Zdá sa, že nie, takže pán minister, nech sa páči. Áno, ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za všetky poznámky a otázky. Bolo ich skutočne veľa. A ja začnem otázkami o fiskálnej harmonizácii. Len chcem povedať, že to nie je moja právomoc. Alebo možno som aj rád, že to nie je moja právomoc. V každom prípade Verte tomu, že Luxembursko nebude nič blokovať a podnikneme všetko preto, aby sa rôzne fiskálne otázky posunuli vpred. Ak ide o otázku o zhromaždení malých a stredných podnikov, ktoré sa bude konať 18. a 20. novembra v Luxembursku, tak um, už sa zapísalo zhruba 450 účastníkov a téma rodinných podnikov bude v každom prípade dôležitou témou počas rokovania. Ďakujem za podporu tejto myšlienky a vidíte, že konať sa to teda bude. A čo sa týka tematiky výskumu vesmíru, kozmu lepšia spolupráca medzi EÚ a Európskou vesmírnou agentúrou, luxemburské predsedníctvo využije to, že v súčasnej dobe spolupredsedáme s agentúre ESA spolu so Švajčiarskom a budeme sa zasadzovať za to, aby sa veci doposunuli dopredu, a aby išlo o lepšiu spoluprácu, intenzívnejšiu spoluprácu medzi EÚ a ESA. Ďalšie otázky sa týkali správy a riadenia energetickej únie. Luxemburské predsedníctvo má ambíciu snahu schváliť závery na zasadnutí rady 26.11. Označovanie a úloha parlamentu v tom, no, úloha parlamentu, ja myslím, pán Turmus, že to je veľmi zložitá otázka, ale napriek tomu vám odpoviem. Cieľom správy a riadenia je, aby takáto vec vôbec existovala. Cieľ, ktorý sme si dali, v každom prípade chceme aj splniť. A je isté, že rôzne európske inštitúcie sa na tom tiež musia podielať tak, ako je to definované. Zatiaľ ide o stanovenie rámca. Naše predsedníctvo sa bude v každom prípade snažiť dosiahnuť politickú dohodu o tom, ako pristupovať k celej otázke. Možno je trochu predčasné hovoriť o konkrétnych úlohách jednotlivých inštitúcií. Európsky parlament v každom prípade bude informovaný o tom, ako celá vec pokračuje. My to budeme informovať. Otázka označovania. No, budeme sa snažiť hľadať zhodu pre zasadnutie rady 26.11. Jadrová energetika. Je jasné, že Luxembursko nie je pre jadrovú energiu, nie je za jadrovú energiu, to je jasné, ale na druhej strane, ako viete, voľba energetického mixu spada do výlučnej právomoci členských štátov a členské štáty rozhodujú samé za seba o tom, či chcú alebo nechcú používať jadrovú energiu. Našou prioritou, prioritou luxemburského predsedníctva je klas dôraz na nové technológie, inovácie, v oblasti obnoviteľných energií a energetickej účinnosti. Na to musíme klásť dôraz. To všetko sú hnacie sily pre zelenú ekonomiku, ktorá bude vytvárať pracovné miesta pre celú Európsku úniu. To je názor nášho predsedníctva. Energetické spoločenstvo To je ďalšia téma. Po správe z High Level Reflection Group pod predsedníctvom pána Buzeka sa hovorí o návrhu energetického spoločenstva s mnohými reformami. Luxemburské predsedníctvo chce mať istotu, že Európska rada dá mandát Európskej komisii a tá bude môcť pôsobiť od, od októbra tohto roku. A teraz Junckerov plán. Aby som odpovedal na otázku pána Turmesa, hovoriť o tom budeme 26. septembra celého po obede na rade. Luxemburské predsedníctvo chce kontaktovať hlavných aktérov, hlavne Európsku investičnú banku a vnútroštátne orgány, aby bolo možné uľahčiť rozvoj projektov financovaných z tohto nástroja. Hlavne je to energetická účinnosť, obnoviteľné zdroje, kde sú potrebné veľké investície. My keď sa budeme snažiť vyjasniť, realizácie Junckerovho plánu a dopadu na energetické politiky, tak budeme zdôrazňovať práve tieto aspekty otázka fiskality, konglomerátov. Tu môžem povedať to, čo som povedal na úvod. Nie je to moje právomoci, čo je, sa týka mainstreamingu, konkurencie schopnosti, Shodneme sa ešte všetci na tom, že táto téma je mimoriadne dôležitá. Naše predsedníctvo si ustanovuje ako prioritu a je to dôležité samozrejme aj pre dobre fungovanie EÚ. Potrebujeme globálny pohľad, na rôzne témy. Netýka sa to len rady pre konkurencieschopnosť, ale týka sa to tiež rady pre životné prostredie. Teraz odpovedám na niekoľko otázok naraz. Treba zaistiť, aby priemysel bol, zostal alebo znovu sa stal konkurencieschopným aj v EÚ. Treba zabrániť tomu, aby priemyselné aktivity sa sťahovali z Európy preč, pretože Európa nie je dostatočne konkurencieschopná. Tým myslím aj fiskálne hľadisko, ale všeobecne konkurencieschopná. Naše predsedníctvo sa chce zamerať na inovácie, a výskum a rozvoj. Čo sa týka konkrétnych aktivít, tak osobne som dal prednosť tomu, keby sme mali viac konkrétnych akcií s konkrétnymi ambicioznými termínmi. Dopis, ktorý poslala pani Bienkovská na túto tému, nie je taký ambiciozný. Aké otázky ešte padli? COP21. Ako bude pôsobiť Luxembursko v oblasti COP21. Budeme sa snažiť faktorom, ktorý uľahčí rokovania. V každom prípade budeme spolupracovať s Francúzskom, ktoré bude predsedať konferencii, aby sme v Paríži našli nejakú dohodu. Urobíme všetko v našich silách, aby sme dosiahli úspech aby sme dospeli k jasným záverom. Ešte otázka o rozpočte pre výskum. To je otázka, o ktorej hovoril asi minister financí. Je to predovšetkým finančný aspekt, ale chápem váš názor, vašu pozíciu. Mne to je ľúto, že to tak je. To nie je téma, za ktorú zodpovedám ja. Ja dúfam, že som plus minus odpovedal na všetko, čo zaznelo v diskusiách. A posledná otázka ešte predsedu. Európsky energetický trh a ceny za energie musíme konštatovať, že vnútorný trh zatiaľ nebol finalizovaný. Tomu sa treba aj ďalej venovať. Bude to tiež jednou z priorit nášho predsedníctva Energetická únia by nám mala umožniť znížiť ceny do budúcnosti a to zvýšením účinnosti. Do toho ešte treba zapojiť regionálnu dimenziu. A ja myslím, že Luxembursko spolu s ďalšími krajinami pôjde jasným príkladom vďaka fóru, ktoré bude vytvárať jednotný trh energii alebo aspoň začlení rôzne siete pre príslušné krajiny. Myslím, že je tu veľmi veľa tém rokovanie, keď ide o energetický trh. to nie je len 6 mesiacov nášho predsedníctva, ale aj do budúcnosti. Ďakujem, pán minister, za to, že ste boli s nami. Bolo by výborné, keby sme mohli dostať k dispozícii váš prejav, aby si ho mohli prečítať aj niektorí kolegovia, možno, ktorí tu dnes nemohli byť. No každopádne vám ďakujem za spoluprácu a teším sa na nadchádzajúceho pol roka kedy náš výbor bude s vami riešiť ďalšie dôležité otázky. Takže ešte raz vám veľmi pekne ďakujem. Uh, Kolegovia, dámy a páni, z časového hľadiska sa nám darí. A teraz stanovisko parlamentu k návrhu rozpočtu na rok 2016. To je ďalšia téma našej diskusie a hneď na úvod by som vám chcel povedať, že schôdza ITRE z 3. septembra bude presunutá na 7. septembra 2015, preto je to pondelok po obede v Štrasburgu. No a aby sme dodržali časové lehoty podávania pozmeňovacích návrhov na výbore pre e, rozpočet, tak to je 3. september 2015 a my nebudeme mať schôdzu, tak sme sa zhodli na nadchádzajúcom postupe s výborom pre rozpočet. V prvom rade náš spravodajca, naša spravodajkyňa, ktorá tu je medzi nami, pani Fan Bosut, všetky pozmeňovacie návrhy v mene ITRE zašle výboru pre rozpočet pred tým spomínaným 3. septembrom 2015. V ITRE sa bude hlasovať počas mimoriadného zasadnutia ITRE 7. septembra 2015 v Štrásburgu, čiže je to pondelok po obede v Štrásburgu. A výbor pre rozpočet bude následne informovaný o výsledku hlasovania. slúbili, dohodli sme sa na tom, je to taká džentlmenská dohoda, že zoberú do, do úvahy v prvom rade pozmeňovacie návrhy spravodajkyne a potom tiež aj výsledok hlasovania na našom výbore. Pretože to sa občas môže líšiť od očakávaní našej spravodajkyne. Takže toľko k postupu a teraz sa prosím pustíme do diskusie. Poprosil by som pani spravodajkyňu Annelin van Bosut, aby sa ujela slova. Ďakujem. Ďakujem za úvod, pán predseda. Áno, presne na takomto postupe sme sa dohodli. Vážení kolegovia, je pre mňa veľkou cťou, že som ako posledná dostala slovo rovno ešte pred prázdninami. Najlepšie nakoniec, ako sa hovorí. Takže začnem. Pred pár týždňami tu na výbore veľká väčšina prijala mandát na trialóg e, v otázke rozpočtu na rok 2016. Ako tu už ráno bolo povedané, počas diskusie s komisárom najväčšie obavy nám robia úspory, ktoré boli um, uskutočnené v uh, horizonte 2020. Dosť sa o tom hovorí, ale myslím, že to treba neustále opakovať, pretože to je dôležité, aby to komisia stále mala na zreteli. No a tieto úspory sa urobili na to, aby sa, bolo, aby sa dalo financovať EFSI. Je potrebné výboru pre rozpočtu dať silný mandát, aby zachránili maximum počas triológu s komisiou a s radou. Úspory, ktoré sa urobili na FC, treba opätovne otvoriť a vrátiť sa k pôvodnému rozpočtu. Ja si samozrejme uvedomujem, že dohoda o FC už e, bola dosiahnutá, už sa s tým nedá nič robiť, Avšak je treba, aby sme komisii intenzívne o tomto komunikovali. Je dôležité, aby oddel 1A v rozpočte sa nepoužíval ako dojná kráva, vždy, keď potrebujú peniaze na nejaký nový projekt. Výskum a inovácie a cezhraničné infraštruktúry v oblasti energetiky majú európsku pridanú hodnotu, to je jasné. A pritom sú to tie prvé projekty, ktoré vždy trpia, pokiaľ ide o úspory. No a teraz pilotné projekty Predstavím vám tie, ktoré boli pozitívne zhodnotené zo strany komisie a tiež budem e, o tom hovoriť v rámci pozmeňovacieho návrhu. A ešte podporujem pozmeňovací návrh, v ktorom sa hovorí o vyššej miere u požičiek pre ACER. Ako som to už viackrát hovorila, agentúry, ktoré majú isté kompetencie, musia mať taktiež dostatočné finančné prostriedky. Samozrejme agentúry, ktoré nie sú nefunkčné, alebo tie, ktoré boli nesprávne zhodnotené, alebo teda tie, ktoré sa nevyvíjajú, musia byť penalizované. Toto musí s dvoma smermi. Musíme sa pokúsiť podporiť rozpočtový výbor, aby tento bol schopný bojovať za naše projekty. V Štrásburgu sme sa stretli. Stretáme sa aj v rámci jednotlivých politických skupín, pokúšame sa dosiahnuť čo najväčšiemu možnému konsenzu. Ďakujem pani spravodajkyňa. Teraz pán Eller. Ich möchte der Berichterstatterin selbstverständlich nicht. Ďakujem za slovo. Nechcem pani spravodajkyňu zbaviť privilégia od posledného slova, ale ona bude mať slovo ešte na konci. Takže budem hovoriť stručne. Myslím si, že pani spravodajkyňa si zaslúži našu vďaku. Dnes sme v rámci všetkých politických skupín odsúhlasili presne tú líniu, ktorú nám práve predstavila. Jasne sa ukázalo, že pokiaľ sme v rámci FC konfrontovaní s ďalšími úsporami, Rada chce záväzky v rozpočte skrátiť o ďalších 200 miliónov a platby o ďalších 47 miliónov. Máme tu ďalšie peniaze, takú kotvu, ktorú za sebou stále vlečieme z rámcového programu číslo 7 a myslím, že by bol naozaj veľký problém tie tzv. nedoplatky z rámcového programu číslo 7 teraz uplatňovať v oblasti výskumu a vývoja, pretože to zasiahne najmä malé a stredné podniky, ktoré už roky čakajú na peniaze a pokiaľ im ich teraz zase nedáme, tak nám určite nezačnú dôverovať. Takže sa chcem ešte raz poďakovať pani spravodajkyni. Avšak Chcem upozorniť na to, že bude potrebné sa zaoberať nielen škrtmi v EFSI, budeme musieť pracovať ďaleko v širšej oblasti. Som je veľmi vďačný a myslím si, že je zásadné, aby náš výbor, ako aj pán predseda, toto stanovisko opakoval a tvrde presadzoval aj na verejnosti. Pretože, ako som hovoril, miera úspešnosti 6,2% pre malé podniky to pri akomkoľvek výskumnom programe znamená jeho koniec. A všetky naše ciele, či už ide o energetickú podniku, MSP, inováciu, alebo iné programy na podporu výskumníčok a tak ďalej. Tieto všetky naše snahy naozaj veľmi trpia práve takouto zmenou. Nezabúdajme na to, že Európska únia má cieľ vydávať 3 HDP na výskum a vývoj. Teraz sa nachádzame hlboko pod touto 3 hraniciou, čo znamená, že sme veľmi ďaleko za Áziou, Amerikou ďalšími krajinami. Čiže ešte raz, pani, predsed, eh, pardon, pani spravodajkynia, ešte raz vám ďakujem za vašu snahu a teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem, pán Gerbrand, za ALDE. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ja by som sa rád poďakoval spravodajkyni za návrh správy. Chcel by som povedať, že, že v princípe ho podporujeme. Ešte musíme ďalej bojovať proti kradnutiu peňazí na výskum a vývoj z horizontu 2020 do fondu FC. Myslím, že je zásadné, aby sme sa pozreli na mechanizmus flexibility a nedostatočné čerpanie prostriedkov v iných oblastiach, kým pristúpime k rozpočtu Horizontu 2020. No, ale myslím si, že je ťažké odsúhlasiť presun či krátenie niektorých špecifických oddielov rozpočtu a vytvoriť krátenie vo všetkých oddieloch rozpočtu pre Horizon 2020. Bol som v kontakte s komisiou a ocenil by som viac informácií od komisie. Zaujímalo by ma, čo menej poškodí oblasť výskumu a inovácie, pretože všetci vieme, že niektoré projekty či niektoré časti rozpočtu trpia, pokiaľ ide o míňanie prostriedkov, čiže možno by bolo jednoduchšie získať tých 700 miliónov na rok 2016 práve z týchto fondov, namiesto toho, aby sa krátilo tam, kde kde sú tie časti rozpočtu, ktoré sú veľmi populárne, majú mimoriadnu pridanú hodnotu pre Európu. Možno ich krátime, avšak dalo by sa možno krátiť selektívnejšie niekde, kde to uškodí menej. Myslím si, že je veľmi dôležité získať eh, na túto tému od komisie viac informácií. To bola jedna z vecí, ktoré som sa chcela opýtať dnes ráno komisára Moedasa, avšak bol som na výbore pre životné prostredie, takže som nemal príležitosť. No myslím si, že je veľmi, veľmi dôležité, aby pokiaľ sa rozhodneme financovať EFSI z financií Horizontu 2020, tak sa musíme pokúsiť krátiť tie časti rozpočtu, kde tá škoda bude najmenšia. Ďakujem. Pán kolega Turmes. Ďakujem. Jedna z dôležitých vecí je určiť si, aké stanovisko zaujmeme. Vzhľadom na FC nebudem teraz zachádzať do detajlov, ale potrebujeme koordinovanú stratégiu my a výbor pre rozpočet a potom naozaj bojovať o toto stanovisko. Náklady a výhody v rámci európskeho energetického trhu môžeme dosiahnuť iba pokiaľ bude systém európskejší a dosiahneme na makroregionálne trhy. Ale pokiaľ sa dostaneme na európsky trh, potrebujeme silný európsky regulačný orgán. Nemôžeme mať iba 28 národných regulačných orgánov. Čiže ACER je agentúra, ktorá je mladá. Myslím, že doteraz fungovala dobre, je riadená správne. Pokiaľ by sme pridelili viac úloh, napríklad koordinačné funkcie, či aj e, oblasť dohľadu nad trhom, ktorá by zabránila obchodovaniu s informáciami tak ale pomohlo by to. Avšak teraz mám, stojíme pred dilemom, že neposkytujeme ACERu dostatok informácií a myslím si, že každé jedno euro, ktoré im dáme, má úžasné, prináša úžasné makroekonomické benefity pretože keď je ACER silnejší, tak máme jemnejšiu integráciu a napríklad aj energetického trhu a myslím si, že tento rok bojovali sme o FC a myslím, že by sme mali viesť ešte jeden veľký boj v rámci ITRE a to je boj o ACER. Dobrá vec je, že komisár Kanete, myslím, že on bol v Lublane, videl tú miestnosť, kde sa odáva dôležitá činnosť a myslím, že aj on, aj pán komisár Ševčovič teraz lepšie pochopili hodnotu ACERu, takže myslím si, že potrebujeme bojovať za to, aby vlády viac podporovali túto agentúru. Je to naozaj, naozaj to prináša veľkú pridanú hodnotu, za to by sme mali bojovať. A tak ako aj FC je niečo, čo nás spája, Videli sme to na plenárke v Štrásburgu. Ale možno by sme si po lete mali na to sadnúť a pozrieť sa, ako to riešiť zo strategického hľadiska v spolupráci s kolegami z e, rozpočtu, aby sme naozaj posnili tieto európske hodnoty. Ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Chcem vyzvihnúť snahu, ktorú odvedla spravodajkyne, keď sa pokúšala niektoré poznámky začleniť do textu Rovnako ako chcem oceniť aj dôraz, ktorý je kladený na posilnenie výskumu ako strategickej súčasti európskej politiky aj v oblasti priemyslu a energetiky. Avšak myslíme si, že návrh v tejto chvíli ešte nie je dostatočný. tých dôležitých, veľmi dôležitých aspektoch návrh rozpočtu nie je dostatočný. A druhá vec, ktorá nás veľmi znepokojuje, je energetická chudoba. Toto podľa nás tiež nie je v rozpočte zohľadnené a to je tragédia, ktorá posilňuje milióny rodín. Napríklad v mojej krajine je to mimoriadne zložitá situácia pre mnoho domácností, ktoré majú naozaj objektívne problémy zaplatiť faktúry za energiu. Vzhľadom na to, aké majú príjmy. 4 milióny ľudí nie sú schopné zakúriť si doma na príslušnú teplotu, keď je chladnejšie vonku. Myslím si, že energetická únia by mala zohľadňovať aj takéto aspekty. Myslím si, že aktuálny model nie je udržateľný na nadchádzajúce 10 ročia. Nie je možné, aby sme stavali e, výlučne na fosílnych zdrojoch a najmä na uhli. Ja viem, že to je otázka energetického mixu, ktorý si určuje tá, ktorá krajina. Týka sa to aj našej krajiny. Fosílne a iné zdroje podľa mňa udrža, udržujú aj medzinárodné napätie, aj konflikty e, v otázkach životného prostredia nielen u nás, ale aj v iných častiach sveta. V stanovisku podľa mňa nie je zohľadené rešpektovanie klimatických cieľov. Je to tu iba ako akýsi, akási okrajová záležitosť, čo je podľa mňa tiež problém. Energetický model sa opiera už o vyčerpaný model fosílnych zdrojov. Vážená kolegyňa, myslím si, že by sme energetiku nemali považovať iba za spotrebnú oblasť, kde sa špekuluje, dosahujú sa zisky. Musíme ju považovať za zásadný verejný statok, ktorý je veľmi dôležitý pre všetkých obyvateľov, pretože to ovplyvňuje život miliónov ľudí a mali by sme sa na to pozerať z tohto hľadiska. Ďakujem. Zástupca generálneho riaditeľstva pre rozpočet z komisie. Good morning, uh, ladies and gentlemen. Dobré ráno, dámy a páni. Som zodpovedný za rozpočet. Ďakujem za priestor mne poskytnutý. Boli tu otázky, napríklad od pána Gebrandyho on by rád počul viac e, argumentáciu komisie, pokiaľ ide o analýzu e, toho, ako peniaze boli distribuované po škrtoch s hľadom na vytvorenie FC. Najprv snáď zopakujem, čo povedal dnes pán komisár. Určite sme nechceli navrhovať dodatočné škrty. Veľmi jasne tu bolo povedané, že sa tu ráta s podporou parlamentu znovu nastolenia, pokiaľ ide o návrh rozpočtu. To je veľmi vítané podpora od parlamentu. Snáď veľmi stručne by som pohovoril o otázkach nadnesených eh, poslancami. Veľmi stručne, že ktoré veci sú vyňaté. Celkovo tu je 5 aktivít v horizonte 2020, ktoré neprispievajú k FC eh, nie je tam žiaden zo spoločných podnikov, takisto nie je prístup k rizikovým e, e, prostriedkom Marie Curie, EFC a e, rozšírená účasť neprispievajú EFC. V našej analýze nie je opodstatnené urobiť čokoľvek iné než škrty pro ráta. 500 miliónov eur, ktoré sa vrátili do horizontu 2020 sa využili na 300 miliónov eur na plné zabezpečenie EFC a zostávajúcich 125 e, miliónov eur navrhujeme vrátiť Toto je podľa nás najlepší spôsob riešenia škrtov v EFSI. Ďakujeme. Kristiana. Keďže tu bol určitý zmetok toto ráno na, o navrhovaných škrtoch zo strany rady, rozumiem tomu, že ste informovali že ste informovaní o návrhu rady doplnok 200 miliónov, pokiaľ ide o záväzky a 74 miliónov platdeb. Komisia e, hovorila, že nevie o tom, ale máme už o tom ten materiál. Komisia e, bola informovaná o navrhovaných škrtoch. Bolo tu nepochopenie toto ráno. Neviem, ako sa to udialo. Avšak, pokiaľ ide o navrhované čiastky, ten škrt 74 miliónov záväzky 205, pokiaľ ide o vyčlenené platobné prostriedky, čo však e, možno prispelo e, k, k zmetku. Hovorilo sa tiež, že i komisia by si želala tieto škrty. Komisia veľmi jasne e, povedala, že nenavrhla že pani komisárka Georgieva nenavrhla v 2015 dodatočné škrty, takže tie pôvodné požiadavky z výskumu boli predložené komisiou do návrhu rozpočtu, tak ako to navrhuje komisie. Takže všetky tieto návrhy navrhovala rada. Pani spravodajkyňa, ešte raz. Ďakujem pekne. Samozrejme, že posledné slova boli adresované predsedníctvu. Veľmi stručne by som sa rada vrátila k tomu, čo povedal pán Gebrandy, už tu nie je. Dnes sme túto otázku položili i pánu komisárovi. On však neodpovedal. Takže sa vraciame s touto otázkou. Súhlas, dohodli sme sa s tieňovými spravodajcami, že budeme sa snažiť o čo najširší konsenzus, aby sme mali jasný mandát a pokiaľ ide ECR, súhlasíme s tým, že by mali mať viac prostriedkov. To už som hovorila počas svojho vstupu, takže úplne súhlasím. Ďakujem, ďakujem pán predseda, všetkým prítomným, ktorí tu ešte sú, chcem poďakovať. Ďakujeme. Nie veľmi často vás vo výbore ITRE vidíme. trávite určite veľa času v iných výboroch. Všetkým eh, vám chcem poblahoželať a popriať dobré, pra, pekné prázdniny. Ďakujem tým, ktorí tu počkali až do konca. 18. augusta podávanie pozmeňujúcich návrhov. Možno sa to dá ísť tento, toto popoludne. Možno, že lep, bude lepší vo budúci týždeň pani spravodajkyňa. Budeme hlasovať 7. 7. septembra. Ďalšie zasadnutie výboru bude 7. septembra. Všetko dobré na prázdniny, nezabudnite na náš výbor, na parlament a na výbor ITRE.